Ready? I Dear colleagues, uh, good morning. Uh, if you agree... Vážení kolegovia, pekné dobré ráno. Ak súhlasíte, e, Navrhujem, aby sme začali. Včera sme mali nabitý program. E, mali sme veľa ministrov e, zastupujúcich chorvátske predsedníctvo. Ale máme pred sebou aj zaujímavé ráno, pretože Máme to potešenie, že už po druhé, po vypočutí, sem prichádza pani komisárka pre energetiku, pani Kadri Simpson. A o 10.30 budeme ďalšie vypočutie venované horizontu a výskumnej politike únie. Takže srdečne vítajte, ďakujem, že ste prišli medzi nás. Bolo to od vás milé, že ste prijeli naše pozvanie. Radi by sme s vami vymenili názory v súvislosti s Európskou ekologickou dohodou alebo ekologickým dohovorom, ktorý eh, bol prezentovaný v decembri Európskou komisiou. Ekologický dohovor, o ktorom sa veľa diskutuje, obsahuje veľa záležitostí spojených s e, e, politikou v oblasti energetiky, aj tým, čím sa zapodievame aj my v našom výbore. V januári bol prezentovaný fond pre spravodlivý prechod a toto je pre nás takisto v dnešných dňoch veľmi zaujímavá téma. Okrem toho, pokiaľ ide o klimatickú neutralitu a plán zvýšenia plán na zvýšenie aspoň o 50 náš e, plán do roku 2030, aj pokiaľ ide o renováciu, pokiaľ ide o transeurópske siete a podobne to všetko sú témy, o ktorých budeme v rámci dnešnej výmeny názorov hovoriť. Poprosím teda pani Simons, aby e, sa ujala slova na 10 minút a potom, ako v minulosti v prvom kole dostanú slovo koordinátori, každý najviac na 3 minúty a potom pani Simpson zodpovie na otázky a v druhom kole budú mať možnosť položiť svoje otázky ostatní kolegovia. Poprosím vás, aby ste sa veľmi jasne vyjadrili, ak chcete slovo, aby sme to mohli zorganizovať. A potom pani Simpson bude odpovedať aj na druhé kolo otázok a napokon to zhrnie v záverečných poznámkach. E, sme radi, že máme túto možnosť vstúpiť s ňou do dialogu a ďakujeme, ďakujeme jej za účasť. Pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni, som rada, že tu dnes môžem byť s vami a môžem poukázať na hlavné aspekty Európskeho ekologického dohovoru z hľadiska politiky. E, ako sa už povedalo na začiatku, ekologický dohovor, dohovor predstavuje hlavnú prioritu našej komisie a e, znamená zásadnú zmenu v našom uvažovaní e, ustanovuje jasnú líniu, e, pokiaľ ide o dosiahnutie karbonovej neutrality, uhlíkovej neutrality do polovice storočia. Takisto sa e, tu hovorí o e, znižení emisí v rámci EU, transformácii energetického sektora a to všetko je, sú základné linie našho úsilia, ako aj podmienok, podmienka pre um, zmeny v iných sektoroch. Na plenárnom zasadnutí v minulom týždni ste veľkou väčšinou zva- schválili uznesenie o ekologickom dohovore, čo znamená, že ste sa zaviazali uplatňovať túto doho- tento dohovor a ja by som chcela s vami hovoriť o niektorých jeho aspektoch. Je to samozrejme obrovské obrovská výzva a ide tu o podporu ekonomického rastu, ale lepšie využívanie zdrojov, čo predpokladá modernizáciu e, ekonomik e, Presun na eh, uhlíkovo-neutrálnu ekonomiku znamená, že v niektorých regiónoch bude potrebné sa potýkať s väčšími výzvami, než eh, v iných je potrebné, aby sme k tejto výzve pristupovali aktívne, aby sa zabezpečil spravodlivý eh, prechod v regiónoch členských štátov, ktoré sú najväčšmi postihnuté. Komisia navrhla mechanizmu spravodlivého prechodu v rámci ekologického dohodu dohovoru. Tento mechanizmus mechanizmus spravodlivého prechodu bol predmetom veľkej rozpravy minulý týždeň na plenárke. Ja by som chcela teraz povedať niečo o, o, e, o niektorých zásadných otázach. Poprvé e, je veľmi potrebné, aby sme zabezpečili túto transformáciu v oblasti energetiky. Vychádzame z odborných spôsobilostí, ako aj zo skúseností v tých e, regiónoch, ktoré predtým využívali hlavne vrátane uhlie. Je potrebné, aby sa tam vynakladali príslušné investície a podporovali firmy. E, je potrebné, aby sme túto platformu vytvorili, kde počítam s aktívnou účasťou príslušných aktérov a e, vychádzame aj z plánov, ktoré predložili členské štáty. Teraz by som sa chcela zmieniť o návrhoch, ktoré boli predložené ako súčasť ekologického dohovoru, ktoré priamo súvisia s energetickou politikou. EÚ. E, v prvom rade je to zvýšenie efektívnosti, energetickej efektívnosti, energetickej účinnosti e, v praxi a je preto potrebné dať členským štátom jasné usmernenia, ako aj nástroje, ktoré im umožnia to všetko zohľadniť vo svojich politikách. Treba teda začať e, zvyšovaním energetickej účinnosti budov. E, tu musia skombinovať svoje úsilie e, štáty aj EÚ, ale to nestačí. Potrebujeme zabezpečiť aj renováciu príslušných objektov a to si bude vyžadovať sústredené úsilie na európskej úrovni, miestnej úrovni s účasťou samotných občanov a finančných inštitúcií. E, renovačná iniciatíva zahrňa aj sociálne bývanie, aby bolo možné riešiť otázku chudoby. Okrem toho e, sa musia patriť aj školy, nemocnice, my totiž vieme, že podľa najnovších údajov až do 50 miliónov EÚ si nedokáže riadne vykurovať svoje obydlia. Musíme preto nájsť správne riešenia na renováciu. Okrem toho je potrebné zvýšiť efektívnosť či účinnosť, energetickú účinnosť domácich spotrebičov a na to e, sú určené e, programy ekodizajnov a ekoznačovania. označovania. V júni 2020 bude predložená stratégia pre inovácie, ktorá podporí inovácie v zásobovaní elektriny pri klimatizácii, pri vykurovaní tak, aby bolo možné e, takýmto spôsobom zlepšiť fungovanie energetického sektora. Pokiaľ ide o znižovanie uhlíka, potrebujeme zabezpečiť čo naj, to, potrebujeme to dosiahnuť s čo najnižšími e, nákladmi, k čomu pomôžu inteligentné systémy, umožňujúce lepšie e, využívanie e, elektriny. Ehm, nám sa už podarilo dosiahnuť e, isté výsledky v oblasti zásobovania elektrinou, pretože 31 e, pochádza e, z obnoviteľných zdrojov a z toho polovica z nízkouhlíkových zdrojov. Prírodný zemný plyn je takisto veľmi dôležitou súčasťou energetického mixu. Um, E, úloha e, zemného plynu v jednotlivých štátoch sa líši. Je to predmetom ich vlastného rozhodovania, ale musí byť súčasťou snah o e, vyčistenie tohto sektora plynu. Takisto je potrebné vybudovať modernú a inteligentnú energetickú infraštruktúru, ktorá je chrbticov e, správne fungujúceho energetického trhu a bezpečnosti dodávok v súlade s cieľmi e, klimaticky neutrálneho rozvoja komisia už začala e, skúmať regulačný rámec pre e, túto infraštruktúru tento cieľ e, je navrhnutý, teda tá regulácia v tomto sektore sa má zabezpečiť e, alebo predložiť do konca tohto roku aj v prostredníctvom inteligentných sietí, využívania e, vodíka a aj uskladňovania energie E, v rámci politiky infraštruktúry Európy si to vyžaduje využívanie niektorých existujúcich infraštruktúr, ale aj ich prispôsobenia danému účelu. E, je potrebné podporiť ambiciozne využívanie veternej energie na mori E, stratégia bude hovoriť o všetkých príležitostiach, o všetkých výzvach, ktoré sa musia rozvíjať nebývalou mierou, e, kde patria napríklad aj aspekty, ako je priemyselná politika a využívanie vesmíru. To všetko je súčasťou globálneho úsilia v Európe v dnešnom čase. E, výskum a inovácie sú základom nášho úspechu a je potrebné, aby sme e, v tomto smere dosiahli zniženie na nákladov e, a využívanie nových technologických riešení. V kontexte rozvoja čistej energie, výskum a vývoj a integrácia e, výskum a vývoja je veľmi e, dôležitá. Aby sa ekologický dohovor stal realitou, je potrebné, aby sme zabezpečili včasnú implementáciu všetkých cieľov energetického balíčka. Môžem potvrdiť, že sme dostali od, od 18 členských štátov ich národné plány týkajúce sa energie a klímy, predstavili svoje dlhodobé stratégie, ale ešte neboli všetky plány predložené, preto by som chcela e, vyzvať príslušných ministrov, e, aby si splnili svoje e, záväzky naše záväzky v tomto smere si vyžaduje, aby sme dostali plány od všetkých členských štátov. Tieto potom budeme musieť analyzovať, aby sme mohli urobiť ich celkové vyhodnotenie do, do polovice roka. A E, pokiaľ by ambície niektorých štátov neboli dostatočne, dostatočné, tak ich e, vyzveme e, na ich posilnenie a poskytneme príslušnú podporu. Naše klimatické ambície musia podporiť celkový plán zniženia objemu emisí minimálne na 50 a podľa možností na 55 do roku 2030. Každý sektor bude musieť prispieť vrátanie energetiky. E, e, to hodnotenie v nadchádzajúcich mesiacoch sa bude zameriavať na to, ktoré sú nákladovo najefektívnejšie riešenia a prípadne aj na revíziu cieľov v tejto oblasti. Teraz niekoľko slov o medzinárodnom rozmere. Naše e, ambície pochopiteľne musia byť globálne a geopolitické. EU e predstavuje asi e, veľké percento globálnych emisí, ale potrebujeme, aby rovnaké úsilie vyvinuli aj naši partnery v Abu Dhabi sa minulý týždeň konalo zhromaždenie, kde sa hovorilo o čistej energii. Zúčastnila som sa ho. Jedna vec bola úplne jasná. Ekologický e, dohovor bol e, predmetom najväčšieho záujmu e, E, je, a bude v ďalšom období aj v ďalších rokoch veľmi výrazne ovplyvňovať všetko, čo sa bude v oblasti klímy a energie robiť. E, stratégia EU stanovuje e, benchmarky, ale existujú benchmarky aj pre celosvetové úsilie. Preto podporím rozvoj čistej agendy pre západný Balkán, ako aj pre Afriku, predovšetkým aj pre naše susedstvo a to, pokiaľ ide o, vy, o to, aby sme vyvážali naše energetické štandardy aj pre, e, do iných krajín. E, my sme, vieme, že už existujú rôzne e, dokumenty, ktoré E, sú prepojené na ekologický dohovor, ale ešte stále sme iba na začiatku cesty a len predkladáme naše návrhy. Zostáva ešte urobiť veľa, potrebujeme mnoho diskusí a e, to aj a teším sa na tieto diskusie dnes, ako aj v ďalších mesiacoch. Ďakujem, pani komisárka. Thank you very much indeed for... Uh, veľmi pekne ďakujem za vystúpenie, za to, že ste nám približili viaceré iniciatívy v súvislosti s ekologickým dohovorom a energetickou politikou. Spomenuli ste aj medzinárodný rozmer, čo je veľmi dôležité. A teraz koordinátori v mene EPP, pani Carvajo. Pekné dobré ráno, ďakujem pán predsede, ďakujem e, pani komisárka za to, že ste opätovne prišli sem. Vítame vám, vás. Vysvetlili ste na svoj výbor svoje plány v otázke ekologického dohovoru. Teší nás, že ekologický dohovor pristupuje e, e, komplexne ku všetkým odvetviam hospodárstva, spoločnosti, je dôležité, že hovoríme nielen o energetike, nielen o priemysle. E, hovoríme o tom, ako akékoľvek odvetvie môže prispieť k naplneniu ekologického dohovoru. Štyri poznámky a otázky. Jednak kľúčová úloha implementácie e, to všetko, čo už e, sa schválilo e, e, vašim aparátom, aj predchádzajúcou komisiou. Treba zabezpečiť, aby členské štáty toto všetko zrealizovali. Ako chcete prispieť k tomu, aby sa to urýchlilo? Ďalej, pre EPP je veľmi dôležité, aby e, vaše ambície vychádzali z veľmi dôkladných, podrobných hodnotení vplyvu. Viedrite sa k tomu, prosím. E, Spomenuli ste dôležitú úlohu výskumu a inovácií. Spomenuli ste však e, už tie technológie, ktoré sú pripravované. Či už ide o vodekové technológie, alebo ďalšie, ale sme presvedčení, že ak chceme zvýšiť úroveň našich ambícií, Musíme sa viac venovať novo vznikajúcim technológiám, napríklad e, e, zachytávaniu CO2 z ovzdušia a e, viacerým ďalším rozličným technológiám. To znamená, že musíme naozaj dôkladne, výrazne investovať do nových technológií a v tejto súvislosti je dôležitá úloha horizontu Európa musíme podporiť aj príslušný rozpočet pre Horizont. A posledná otázka. Nie len v prípade technológie, ale v súvislosti so všetkým, e, čo sa týka ekologického dohovoru, e, potrebujeme investície radovo vyššie než vo viacročnom finančnom e, rámci. Ako chcete to zabezpečiť, zaistiť? Ako získať e, potrebné investície, potrebné pre túto transformáciu, o ktorú nám ide. Ďakujem pekne. sa doma komisár. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že ste prišli dnes medzi nás a teším sa, ak tomu rozumiem správne, že sa DG Energy rozhodlo sa viac zapojiť do tejto stratégie, ktorá sa týka energetickej účinnosti. Počas uplynulého mandátu um, tá prítomnosť Dagger Energy bola skôr taká diskrétna. Dúfame, že tentokrát to bude lepšie, že budú aktívnejší. Teraz by som sa rád pristavil pri tom, čo si želajú spotrebitelia. Spotrebitelia si chcú byť istí bezpečnosťou energetických dodávok, nechcú mať strach, keď príde zima, tak zrazu nebudú mať prístup k energii. Želajú si aj to, aby bola energia prístupná ja vás žiadam, aby vo všetkých plánoch, ktoré budete pripravovať, figurovali tieto podmienky. Akým spôsobom chcete riešiť takýto problém? Problém, ktorý ovplyvňuje, ktorý má dosah na zhruba 60 európskych spotrebiteľov. Ide o energetickú chudobu, ide o vážny problém a my to neustále opakujeme na pôde Európskeho parlamentu. Vy tiež v dokumente hovoríte o energetickej chudobe, takže môžete nám prosím k tomu niečo povedať. Potom k nariadeniu ten E, všetky tie nové technológie a vízia komisie v súvislosti s novými zdrojmi energie, vodíkom a podobne. Tiež žali by sme si, aby aj tieto otázky figurovali v vašom dokumente. A predtým, než eh, predložíte konečný text, tak by som navrhol, aby ste konzultovali vaše návrhy s parlamentom. Možno, že parlament zareaguje eh, aj negatívnym spôsobom na to, že sme neboli predtým konzultovaní. Hovorí sa aj eh, hovorí sa aj o plynových elektrárniach a postupnom prechode na plyn mnohých krajinách, eh, mnohé krajiny už takéto eh, elektrárne majú, pretože ak chceme nahradiť eh, uhlík, tak možno plyne tou cestou, ktorou by sme sa mali uberať. Obnoviteľné zdroje energie nie sú kontinuálne, pokiaľ ide o ich dodávku. Ako vy vnímate túto otázku. Ak vieme, že Európska investičná banka nechce financovať projekty, ktoré sa týkajú plynu, ako vyriešite vy ako, ako vyriešite vy potom úlohovo postavenie plynu v rámci energetického mixu? Ďakujem veľmi pekne. V mene skupiny Renew poprosím eh, vás, ďakujem veľmi pekne, vážna pani komisárka Kadri, vítajte E, medzi nás. Ďakujem, že ste nám e, približili e, vaše plány. Skupina Renew Europe podporuje ambiciozne plány. Budeme podporovať vaše portfólio. Aj moji kolegovia tiež budú klásť svoje vlastné otázky podľa vlastnej odbornosti. Takže budeme veľmi aktívne podporovať vaše portfólio. Niekoľko otázok na rýchlo a potom nadviažu ďalšie kolegovia. Spomenuli ste 20 e, usmernení. Ďakujem, že ste to povedali. Ako dobre viete, tento parlament je znepokojený, že e, Európska únie niekedy investuje do projektov, ktoré nie sú v súlade s našimi zámermi. My sme o tom diskutovali včera, budeme v tom pokračovať E, e, to, že v januári sme schválili mm, stanovisko hľadom e, mm, tohto a požiadali komisiu, aby mm, konala. Je to dôležitý signál. Spomenuli ste, že do konca roka by ste to chceli prehodnotiť. Je to tak v poriadku? Nie je to neskoro? Mali by sme včas pripraviť návrh prehodnotení 20 usmernení a robiť všetko, aby nástroj eh, na spajenie eh, Európy eh, sa použil na naplnenie mm, cieľov, ktoré sú v mm, s klimatickými kritériami. Ako to chcete robiť? Ako vám môžeme pomôcť? Ďalej, úspor energii v stavebníctve. Tam je obrovský potenciál. Predchádzajúci parlament a rada sa rozhodli na prehodnotení smernice o energetických vlastnostiach budov. Tam sú mm, veľmi ambiciozne e, cieľe z hľadiska zlepšenia mm, týchto kritérií. Čo chce urobiť komisia, aby získala veľmi potrebné súkromné investície, ako budete integrovať inteligentné riešenie a širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Či e, pripravujete nejaké legislatívne alebo nelegislatívne návrhy Spomenuli ste e, národné e, plány v oblasti energetiky a klímy. Kde vidíte najväčšie mm, medzery medzi plánmi a našimi cieľmi? A čo je dôležité pre členské štáty, ako e, komisia chce poskytnúť technickú pomoc pri mm, revízii týchto plánov. A posledná otázka, ako spolupracujete s ostatnými kolegami v kolegiu? v otázkach, ktoré súvisia s vašim portfóliom, lebo budete musieť veľa diskutovať e, s Timmermansom, s Gabriel, s Bretonom Verstager e, v záležitostiach priemyslu. Ako budete spolupracovať a čo by ste vedeli urobiť viac, aby ste e, zvládli svoje portfólio? Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ja by som zatiaľ uzavrel zoznam pre druhé kolo. Už máme 20 kolegov, ktorí sa prihlásili. Dúfam, že ste sa už na ten zoznam dostali. Samozrejme. Teraz to uzatvárame. A pokračujeme s koordinátormi zatiaľ. E, zelený. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka, za vystúpenie. Ekologický dohovor je kľúčová úloha pre komisiu a celú Európu v súvislosti s klimatickými zmenami. Teraz musíme to presadzovať. Predovšetkým e, musíme e, si pozrieť na celý do roku 2030 a v tejto oblasti parlament tlačí na zniženie redukcie o 50, na 55 Zelení by chceli dosiahnuť viac, ale parlament sa zhodol na 55 Chceme viac využívať e, obnoviteľné zdroje a naplňať príslušné ciele. E, podľa vás, e, kedy komisia bude schopná e, naformulovať nové cieľové ukazovatele a snažiť sa ich realizovať, pokiaľ ekologický dohovor sa zrealizuje, musíme reformovať priemyselné odvetvie, vytvárať nové pracovné miesta, ísť príkladom E, pripravovať novú legislatívu a financie. Čo si myslíte, ako rýchlo dokážeme napredovať v tomto smere v oblasti energetickej účinnosti, renovácii, či sa pripravuje nejaká nová legislatíva, aj e, nové financie, keďže klimatická legislatíva je vec, ktorú komisia bude riešiť spoločne ako e, e, v zákone e, o klíme sa budú riešiť problémy energetiky, budete prehnocovať celé ukazovatele do roku 2030 mm, ako zapracujete toto všetko do klimatickej legislatívy, aby bola efektívna. Tešíme sa, zelení sa tešia na spoluprácu s vami pre nás je e, veľmi dôležité, aby sme e, mali dekarbonizovanú Európu, aby sme nefinancovali nejaké dočasné prechodné riešenie, aby sme e, sa sústredili na naplnenie nových cieľov. To je kľúčová úloha pre komisiu počas nasledujúcich mesiacov treba potom prejsť od slov k činom. Ďakujem pekne. Ide. Dobrý deň, pán predseda, ďakujem. E, vítam medzi nami pani komisárku. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes medzi nás. E, v decembri Rada a parlament e, sa dopracovali k dohode, pokiaľ ide o nariadenie o taxonomii. Ide o kvalitatívnu um, klasifikáciu a um, hovorí sa tam samozrejme o klasifikácii aktivít. Uhlík napríklad bol zaradený e, do uh, skupiny neudržateľných investícií. Ja sa chcem spýtať, aký je váš zámer, ako chcete postupovať. V tejto chvíli, v tejto v tejto chvíli je to tak, že komisia bude delegovať právomoci, pokiaľ ide o technické otázky, respektíve akým spôsobom to bude celé prebiehať. Vy ste, vy ste počas vypočutí uviedli, že plyn bude zohrávať svoju úlohu v strednodobom výhľade. Hovorili ste o, jeho, hovorili ste o, tej, o, o ňom aj dnes ráno. Kolegovia už naniesli túto otázku. Ja sa chcem spýtať, ako vnímate vy uh, možnosť zahrnutia plynu do taxonómie a ako vôbec vnímate celú túto otázku zo strednodobého výhľadu? Ďakujem. A teraz EKR, pán Tosunovský v prvom kole. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pani komisárka tak ako aj moje kolegovie, vysoko ocením vašu návštevu, je veľmi dôležitá, pretože energetika bude veľmi ťažkým, nielen technickým, ale finančným problémom, ktorému čelíme. Budeme čeliť, ak chceme zrealizovať tak rozsiahle zmeny, ako sú plánované. Strategické plány e, mnohých štátov, tak ako som ich mal možnosť vidieť po roku 2030, vykazujú určitý deficit. To bude spôsobené uzatvorením úhel, uholných a jadrových kapacít. A ako ste povedali v úvode, v súčasnosti e, to sú obrovské kapacity. Nedá sa e, očakávať, že by spotreba elektrickej energie rastla dramaticky najmä pokiaľ hovoríme o elektromobilite. Tam predsa len e, dá očakovať určitý nárast. nárast. Ako chcete riešiť tento deficit, pretože v energetike platí, že zmeny sa nedajú plánovať z roku na rok, nedajú sa e, realizovať operatívne, ide o dlhodobé procesy. Iba výstavba akejkoľvek elektrickej infraštruktúry e, je veľmi zložitým a dlhým e, procesom e, realizácie stavby a keď niekedy po roku 2030 odpadnú nám veľké kapacity uholných zdrojov alebo jadrových elektrární, sa dostaneme do veľmi zložitej situácii do zložitej situácie a ako e, chcete e, riešiť e, to. Ďakujem pekne pani Kontura mene GUE. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Dve otázky pre pani komisárku. Jedna sa týka energetickej chudoby. E, podľa e, akčných plánov e, členské štáty by mali pripraviť komplexné mm, národné plány, predložiť ich do roku 19 a mm, v nich sa hovoria aj o domácnostiach, na ktorých doľahla energetická chudoba. Máte jasnú predstavu o percentnom zastúpení energetickej e, chudoby v EÚ a, a e, aká politika sa prijíma na riešenie tejto problematiky, či je efektívna, aké sú výsledky a závery, e, ktoré ste urobili z národných energetických plánov. Pokiaľ ide ekologický dohovor, do roku 2020 komisia by mala pripraviť usmernenie E, pre členské štáty, aby riešili energetickú chudobu v uznesení, ktorú sme schválili pred niekoľkými dňami v súvislosti s ekologickým dohovorom. E, žiadame e, pripraviť konkrétne opatrenia a usmernenie. Mohli by ste spomenúť aspoň niekoľko iniciatív a opatrení, ktoré by ste chceli uplatniť? Druhá otázka. Spravodlivá, spravodlivá transformácia a ostrovy. Takáto transformácia by mohla prespieť k väčšej energetickej autonómii e, týchto ostrovov a e, vytvoriť nové pracovné miesta, hospodárske príležitosti. V ekologickom dohovore e, sú veľmi ambiciozne celové ukazovatele. V júni 2020 sa začne platiť príslušný mandát, treba vytvoriť nejaké fórum, výbor, ktorý by pomáhal ostrovom získať energetickú autonómiu a nezávislosť. Je komisia pripravená pracovať v tomto smere a zaistiť náležitú podporu pre spravodlivú transformáciu na ostrovoch. A to s prihľadnutím na špecifika a osobitné výzvy, ktorým čelia ostrovy počas tejto transformácie. Ehm, som e, e, zvedavá, či sa chcete sústrediť aj na finančné hľadisko tejto transformácie pomoc poľnohospodárstvu, rybalovu, miestnym obciam, či nepripravujete konkrétny fond e, pre ostrovy. E, pekne ďakujem. V závere tohto kola by som rád ešte udelil rečnícky jednému kole, jednej kolegyni na jednu minútu maximálne. Eva Majdel, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Cením si to, pán predseda že ste mi umožnili toto vystúpenie. V prvom rade, pani komisárka, ďakujem, že ste medzi nás dnes prišli. Um, uh, aký je plán komisie, pokiaľ ide o spoluprácu uh, s krajinami Západného Balkánu, napríklad uh, pokiaľ ide o kontext ekologického dohovoru? Čo mám na mysli? Uh, ako komisia plánuje navrhovať tie isté ciele pre emisie e, týmto krajinám a aké nástroje, za, akými nástrojmi zabezpečíte, že neskončíme v situácii, že dôjde k narušeniu európskych trhov zo strany lacnejšej elektriny e, z, z krajín, ktoré sú mimo EÚ. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Mm, nech sa páči, môžete zareagovať na to, čo odznelo v rámci prvého kola, kola koordinátorov. Máte 10 minút, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Áno, pokúsim sa sa vyjadriť ku všetkým témam počas tých desiatich minút. Veľmi správne povedané, Green Deal sa týka všetkých odvetví a v oblasti energetiky nezačíname od nuly. Už sme dosiahli pomerne významné dohody v rámci balíčka čistej energie. Treba zabezpečiť, aby ale pochopiteľne došlo aj k príslušnej implementácii toho, čo bolo dohodnuté. Máme k dispozícii niekoľko nástrojov, ako napríklad národné klimatické plány. Pán Tošenovský sa pýtal, či viem o nejakom pláne alebo alternatíve, ktorá by nám mohla pomôcť nahradiť fosílne paliva. Áno, ja som už videla návrhy plánov každého z členských štátov, ako som uviedla, 31. december 2019 eh, bol lehotou do ktorej mali byť plány predložené. Väčšina členských štátov dodržala túto lehotu a poskytla nám svoje plány. Národné plány sú kľúčové a predstavujú legislatívny základ, ktorý je dôležitý pre dosiahnutie cieľov do roku 2030. A v tomto ohľade národné plány nám potvrdia, že všetky členské štáty, ich parlamenty, samozrejme všetky a parlamenty majú svoj postup na schvaľovanie takýchto plánov. V týchto plánoch sa nachádzajú postupy, ako sa tá, ktorá krajina dopracuje k vytýčeným cieľom. Možno je zaujímavé vedieť, pre vás, ktoré členské štáty už svoje plány poskytli komisii. Ide o Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Estonsko, Taliansko, Malta, Holandsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Cyprus, Maďarsko a včera Česká republika zaslali plány. My vieme, my už vieme, že Sedem členských štátov prislúbilo plány zaslať v priebehu januára. Ide preto o nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme naše ciele dosiahli. My predstavíme súhrný plán, E, cieľom, e, ktorého bude predstaviť e, cieľ znižovania emisí do roku 2030. Viete, že by malo dôjsť k naplneniu všetkého, čo bolo v energetických plánoch priemysel bude musieť znížiť emisie do 40, o 45 potom je tu aj systém ETS, tam dochádza k určitej revízii a výkonný podpredseda Timmermans ehm, v prípade potreby zreviduje povedie revíziu tých nástrojov, kde to bude potrebné. Potom k lesníctvu a k príslušnej legislatíve. Tam, pokiaľ ide o ciele obnoviť, obnoviteľnosti, Nuž začneme s vyhodnocovaním plánov v tejto, v tejto súvislosti a na to potrebujeme ale všetky plány k dispozícii. Máme tu ale členské štáty, kde, sa, kde je nová vláda, majú určité svoje postupy. Uh, Určite ale vyhodnotíme dosah legislatívy a navrhovaných cieľov. Mnohí z vás mm, mnohí, mnohí z vás hovorili o iniciatívach, ktoré nie sú priamo v mojej gestii a pýtali ste sa, ako budem spolupracovať s kolegiom koncom februára, začiatkom marca by malo dojsť k zverejneniu niekoľkých iniciatív ehm, a môžem ja len potvrdiť, že v rámci eh, v rámci klastra, ktorý vedie pán Timmermans, je naša spolupráca vynikajúca. Ehm, ak sa témy, ktorými sa zaoberajú, prekrývajú, tak určite ehm, určite spolu konzultujeme a spolupracujeme. Martina, pokiaľ ide o časové hľadisko a možno nižší úroveň ambície, ako ste hovorili, um, ekologický dohovor predpokladá, že revízia ten E bude prioritou v priebehu roka 2020 hodnotenie, e, došlo k určitému zrýchleniu hodnotenia a do konca roku 2020 by mali predložené príslušné legislatívne návrhy. Cieľom je to, aby v budúcom nariadení, aby teda budúce nariadenie nám pomohlo k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality, pochopiteľne budeme musieť eh, v rámci nariadenia alebo nastaviť ho tak, aby eh, mala, intelig- mala inteligentná infraštruktúra určitú podporu. Budeme podporovať inovatívne technológie. Eh, ďalej sa tam bude hovoriť o smart grid, offshoreové technológie, skladovanie uhlíka a podobne pochopiteľne pôjde aj o integráciu odvetví. Všetky všetky tieto budú, riešenia budúcnosti budú niečím, čím sa budeme zaoberať. Pán Borkia sa pýtal na taxonómiu. Ja som si vedomá, že parlament intenzívne diskutoval o taxonómii um, aj počas trialogov a Na to treba ale obrovské investície a uh, taxonomii môžem povedať, mm, um, uh, my sme pripravili green economic activities. Pripravili systém na to, aby sme dokázali eh, aktivovať kapitál na eh, tieto aspekty. A viete, že aj jadrová energia je vnímaná ako súčasť eh, mixu do roku 2050, ale to je na členských štátoch rozhodnúť, z čoho bude pozostávať ich mix. Taxonomia toto ani nevylučuje, ani nezahrňa v rámci zoznamu. Určite ide o príspevok k dekarbonizácii hospodárstva a mnoho členských štátov považuje túto energiu za súčasť svojho energetického mixu s cieľom dopracovať sa k neutralite, ale ide tu o pochopiteľne tu aj o bezpečnosť nukleárnej energie. Viete, že európskymi že eurofondami e, sa nedajú financovať nové jadrové elektrárne, ale určite sa dá riešiť e, jadrový odpad, bezpečnosť a my e, poskytujeme určite podporu zo strany expertov všetkým členským štátom a susediacim krajinám. odzneli tu ďalšie témy, ako napríklad energetická chudoba. Presne tak, ide o nesmierne dôležitú tému. Aj kolegium o nej intenzívne diskutuje. Nechceme, aby nejaká skupina, krajina či región boli, boli vylúčené alebo nejakým spôsobom uh, ponechané bokom. Máme tu na to Fond pre spravodlivú transformáciu. Je veľmi dôležité, aby si každý mohol uhradiť faktúry za elektrinu a vykurovanie a ak dôjde k renováciám, tak tiež chceme pomôcť spotrebiteľom tým, ktorí e, žijú v, v sociálnom bývaní, v štát, bo teda, ktorí sú na tom horšie, ktorí sú v zraniteľnej pozícii, keď e, dojde k renovácii časti bytového fondu, ale ak nebudú mať dispozícii financie na to, aby spolufinancovali takúto renováciu. A to si ale vyžaduje veľa práce zo strany členských štátov, veľa angažovanosti aj zo strany primátorov napríklad. My máme veľmi dobrého partnera, ktorým je dohovor starostov. Miestni lídry majú obrovský záujem na tom, aby využívali finančné prostriedky rozumným spôsobom. Otázka ďalej odznela, či vieme, koľko ľudí v každom z členských štátov majú problém uhradiť faktúru za energie. My sme e, vytvorili, predchádzajúca komisia vytvorila e, monitorovacie stredisko pre energetickú chudobu. Toto stredisko pomáha členským štátom riešiť otázky v súvislosti s energetickou chudobou. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme ďalej k druhému kolu kolegovia, ktorí vyjadrili záujem vystúpiť v tomto kole. Máme 24 e, kolegov, ktorí si želajú vystúpiť. Poprosím ale, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Máte jednu minútu, aby každý mal priestor vystúpiť, aby mala priestor aj pani komisárka e, zareagovať na vaše e, vystúpenia. Pán predseda Buzek. So, pani prevodničonci. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem pani komisárka za... Ja. E, 9... Som rád, že ste medzi nás prišli. Vy ste hovorili o tom, že 9 e, svetových emisí vlastne produkuje EÚ. A preto je obrovský záujem na tom, čo robíme a ako budeme postupovať všetci v rámci zeleného dohovoru. Vy ste zodpovedná, respektíve my sme zodpovední za 75 emisí eh, skleníkových plynov v EÚ, teda energetické energetický sektor je zodpovedný za 75 takýchto emisí. Bez eh, ekologického dohovoru planete až tak veľmi nepomôžeme, ale ak budeme viesť príkladom, tak planetu zachrániť môžeme. Čiže v prvej fáze redukcie emisí ehm, je, veľmi, je, je dôležité to, ako budeme postupovať do roku 2030. Preto je dobré mať ambiciózny cieľ vo výške 50, nie 55 pretože naši občania by s tým mohli byť nespokojní, mohlo by to viesť chýbajúcim dodávkam, vyšším cenám a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší, ďalšia rečnička, pani Diffy. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Toto je toto nie je ešte moje posledné vystúpenie v rámci ITRE, či sa stretneme budúci týždeň. Kadri, som rada, že ste medzi nás prišli. Musím povedať, ehm, Martina z Reniu, Um, súhlasím s tým, čo ste povedali. Uh, energetická chudoba. Kadri, táto diskusia začala v roku 2015 a ja som veľmi rada, že kolegovia o tom teraz hovoria. Spravodlivá transformácia nie je len fondom. Je to sociálny prístup k priemyselnej politike. Nemôžeme ju len tak nechať bokom. Musíme, musíme naozaj toto hľadisko zapracovať do, všet- do všetkých legislatívnych aktov. Nemôžeme, nemôžeme nemôžeme hlasovať e, e, nejakým zmetočným spôsobom. Je kľúčové zrevidovať ten E. Som rada, že hovoríte o energetickej účinnosti, sociálnom bývaní. Samozrejme musíme pamätať aj, na, aj, na, aj, aj o e, súkromných prenajmoch. Máme na to mnoho inovatívnych modelov v celej Európe a je povinnosťou komisie e, sa tým zaoberať. Energetická chudoba ne, nesúvisí len s vykurovaním. Ja som zo severu, viete, ale máme tu občanov, ktorí zomierajú v lete v horúcich krajinách, pretože sú dlhodobo chorí, sú to staršie osoby a nemôžu si dovoliť si kúpiť klimatizáciu. Takže, takže Takže, mali by sme pomýšľať aj nielen na vykurovanie, ale aj ochladzovanie. Včera bola, bol veľmi, veľmi dobrý workshop. E, e, teraz vodík, hydrogen, tri rôzne typy. Zelený, modrý, ktorý vychádza z plynu a sivý, ktorý vychádza z uhlíka. Takže, ale tu ide o klimatickú konzistentnosť. Myslím, že ste začali veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne.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 Mm, ekologický dohovor e, uspel a tu potrebujeme tri kroky. Musíme získať občanov, to znamená, že musíme ich e, komplexne e, o tom všetkom informovať, o tom, ako ekologický dohovor ovplyvní ich dennodenný život. Musíme analyzovať, ako to bude dennodenne vyzerať. Po druhé, túto transformáciu prechod na Mm, obnoviteľné zdroje energie musíme e, urobiť tak, aby e, bol e, znesiteľný. Musíme sa pozrieť podrobne na jednotlivé členské štáty, medzi ktorými existujú obrovské rozdiely. Napríklad zistíme, že v západnej Európe Ehm, značná časť obyvateľstva žije v súkromných domoch, ale avšak vo východnej Európe ehm, vyzerá to úplne e, inak a to znamená, že musíme pomáhať ľuďom e, iným spôsobom e, obnovovať ich domy a napokon, pani komisárka, aké kroky by ste chceli urobiť s tým, aby ekologický dohovor a jeho financovania bol priateľný nielen pre zelených, ale pre všetkých. To Veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň, pani komisárka. Dovolte mi dva postrehy Určite v nás máte veľkého spojenca, pokiaľ ide o vašu prácu. Poprvé, ak sa nezmení súčasný mix, tak sa nám nepodarí dopracovať sa k cieľom, dekarbonizačným cieľom do roku 2050. Musíme, musíme zmeniť nastavenie. To znamená, že v rámci tejto novej fáze musíme, musíme urobiť krok vpred. Mm. Mám, samozrejme sú tu tie národné plány, um, ale nestačí len konať v rámci jednotlivých krajín. Samozrejme sú tu určité krajiny, ktoré majú ťažkosti, kde ten, kde ten pokrok možno nebude taký rýchly. Takže, takže, takže bola by som rada, keby to komisia trošku zastrešovala, trošku koordinovala. Po druhé, no, naozaj stručne, pripomeniem pripomeniem energetický mix e, a jednotlivé aspekty. Potrebujeme ale obrovský skok, pretože sú tu aj nové technológie a chcem len povedať, že ak, horizo, ak, ak, ak činnosti v súvislosti s hori, tie, tie, tie činnosti s horizontom sú, sú málo. Všetky aktivity by mali byť orientované na tento cieľ, pretože bez nových technológií rozšírených nových technológií sa, sa nám nepodarí dopracovať sa k nášmu cieľu. Ja viem, že sa kritizovalo, kritizoval ten spôsob, akým sa dopracujeme k takémuto ambicioznému cieľu. Skutočne treba robiť viac, treba robiť viac zo strany komisie a, a rozhodnejším spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Grazie molto, on, on, madame e, Ďakujem. Pani Helova. Ďakujem, pán predseda. E, pani komisárka, ďakujem vám za vaše dnešné vystúpenie. Toto stretnutie je veľmi dôležité, v, pretože v čase tejto transformácie potrebujeme veľmi dobrú kooperáciu, spoluprácu s parlamentom a v mene ITRE by som vás chcela uistiť, že tu nájdete priateľov a veľkú podporu, aby ste dokázali e, naplniť tie veľmi silné požiadavky, ktoré nás čakajú. Eh, jedna vec, eh, ktorú by som chcela uviezť, sa týka implementácie ekologického dohovoru. E, chcete zabezpečiť vyššiu mieru koordinácie medzi jednotlivými finančnými nástrojmi, ktoré má EÚ k dispozícii na dosiahnutie týchto cieľov. Ak mám hovoriť konkrétne, do našej kompetencie spadá horizont Európa. My robíme všetko preto, aby sme tento horizont nasmerovali na ekologický dohovor, ale samozrejme existujú aj ďalšie nástroje, ako je Fond súdržnosti, e, Fond rozvoja vidieka Ehm, predpokladáte, že by malo dôjsť k silnejšej synergii medzi týmito finančnými nástrojmi, tak aby ste mohli vytvoriť väčšie príležitosti pre eh, podnikateľský sektor? Ďakujem. Ehm, ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani komisárka. Ja by som sa chcel spýtať na tému energie v budovách. Kolegyňa Teresa Griffin položila podobnú otázku. Dnes ráno sa milióny Európanov zobudia v studených vlhkých budovách a žijú v energetickej chudobe. Musia si zvoliť medzi jedlom a e, teplom. A otázka je, ako to chceme v budúcich rokoch riešiť Ehm, máme smernicu o energetickej účinnosti budov, táto bola prepracovaná, ale ehm, pokiaľ ide o nové budovy a verejné budovy, tak tieto sú pokryté. Ale ako zlepšíme ehm, bytový fond v súkromnom nájomnom sektore, ale aj vo verejnom nájomnom sektore, ktorý sa prehliada. Toto je kľúčová súčasť spravodlivej transformácie. Myslím si, že vaša úloha Úloha je, aby sa zabezpečilo financovanie prostredníctvom takých orgánov, ako je Európska investičná banka a ďalšie. Ako by ste teda definovali, ako to mienite urobiť, či chcete prijať nové nariadenie týkajúce sa budov, alebo sa budete skôr uberať cestou zvýšenia um, finančných prostriedkov na realizáciu transformácie. Ďakujem. Ďakujem, eh, pán predseda, ďakujem, pani komisárka. Eh, budem veľmi stručná. Chcela by som sa spýtať na eh, ten zoznam, ktorý komisia už uverejnila v súvislosti s sumami, ktoré súvisia s realizáciou tohto mechanizmu v členských štátoch. Mohli by ste nám to povedať nejako E, o tom niečo bližšie, ako budete tieto financie pridelovať členským štátom, bude to na základe poradia, v akom sa budú zaujímať o tieto finančné prostriedky a pokiaľ ide o projekty týkajúce sa plynu, či sa bude preferovať zemný plyn, bioplyn alebo aké úmysly máte v oblasti plynu po roku 2021. E, ja mám viac otázok. Prvá otázka sa týka národných plánov lebo v oznámení komisie sme sa dočítali, že by e, tento dohovor mal odrážať e, novú mieru ambícií a bude komisia požadovať inovatívnejšie plány v budúcnosti, aktívne ovplyvňuje tieto plány? To bola prvá otázka. Druhá otázka. V tlači si môžeme prečítať, že Nemecko nedosiahne cieľ zníženia emisí v tomto roku, na, na ktorý sa zaviazalo Nemecko v roku 2009. Podľa environmentálnej agentúry sa v súčasnosti plánuje, sa plánuje, že len Švedsko, Portugalsko a prípadne Grécko do roku 2030 dosiahnu ten plánovaný cieľ. Toto je druhá otázka. A to je otázka, ktorá súvisí s tým, na čo sa pýtal profesor Buzek, že čo ostatné štáty, keď ani taká technologická veľmoc, ako je Nemecko, nie je v súčasnosti schopná splniť tento cieľ. A teda zdá sa, že len tri krajiny sú pripravené to urobiť a dokonca sa plánuje ešte väčšmi zvýšiť túto ambíciu. Čo sa stane, pokiaľ sa ukáže, že to nie je reálne? Ďakujem, pán Zoriňo. Ďakujem, pán komisár, pani komisárka, za to, že ste sem prišli. Je potrebné teda, ako sa už povedalo, ten ekologický dohovor aj skutočne realizovať a súvisí to s vysokou mierou dekarbonizácie, čo si vyžaduje jednotný trh s energiou. Bez toho nemôžeme to dosiahnuť, pretože nemôžeme e, nechať tieto ostrovy stranov a e, je potrebné, aby sme zabezpečili e, zásobovanie energiou, aby tento trh bol plynulý. A toto je teda plán, ktorý je veľmi ambiciozný a chcel by som sa spýtať, čo urobíme, aby sa zabezpečila integrácia sieti. otázka sa týka napríklad um, prístavu Siniš v Portugalsku. Tam ide o, o sieť eh, zemného plynu a bioplynu, ako eh, zabezpečiť, aby tento eh, mechanizmus transformácie mal za následok, že štáty budú postupovať ambicioznejšie pri vypracovaní svojich národných plánov pre oblasť energie a tieto národné plány pre fond e, transformácie by mali použiť rovnakú metodiku. Ďakujem pekne, pani komisárka. My sme zajedno, že ochrana e, klímy nie je nedosiahnutelná bez odstavenia uhlia v Nemecku máme veľmi veľa regionov, ktoré sú závislé na uhlie. A nevieme si predstaviť, že e, e, nejakým zázračným e, spôsobom to vyriešim. Ako získame prostriedky, pokiaľ národná úroveň nebude spolupracovať. A druhá poznámka tepelné elektrárne dostávajú obrovské odškodné. Napríklad e, e, v Nemecku e, dostávajú miliardové dotácie. Otázka znie, že títo výplaty sú v prípade potreby zbytočné že nebude možné zachovať e, tieto nároky na odškodnenie. A ďalšia otázka, veľmi stručne. Podpora jadrových elektrární napríklad e, Maďarsko a Polsko e, tvrdia, že jadrovú elektrickú energiu treba podporovať naďalej ako čistú. Mm, ako sa mm, predpokladáte zachovať, aby sa nehrala falešnými e, kartami. Ďakujem pekne, pani komisárka. Môžem iba potvrdiť stanovisko SAD. E, Máme veľké mm, problémy, pokiaľ ide e, o energetickú chudobu, financovanie. Musíme predovšetkým robiť hodnotenie vplyvov v tomto oznámení hovoríme o našej potrebe znižiť to o 55 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Druhá téma plyn. Domnievam sa, že vnímame, musíme vnímať plyn optimistickejšie Hm, samozrejme potrebujeme investície do infraštruktúry, do e, vodov, e, do vodíka, ale hm, nie je treba pripustiť, aby sme chránili klimu nesprávnou cestou. Potrebujeme podstatne viac e, ekologickej primárnej energie a obávam sa, že v Európe to nedokážeme aby som to zastručnil. Politika v oblasti energetiky e, musí byť e, e, hlavným smerom našej vonkajšej politiky. V Severnej Afrike vo viacerých štátoch musíme zabezpečovať spoluprácu a politika v oblasti energetiky musí sa súčasťou našej politiky susedstva. Ide tam e, e, e, o veľké prostriedky a musíme zabezpečiť spoluprácu so susednými štátmi. A chcel by som vás požiadať pani komisárka, ako komisárku zodpovednosť za energetiku, aby ste presadzovali prísnejšiu vonkajšiu energetickú politiku. Uh, you, you, Ďakujem, pán predseda, ďakujem eh, pani komisárke za túto veľmi širokú prezentáciu o téme, ktorá bola predmetom veľkých diskusí minulý rok. Minulý sa hovorilo o cieli 40%, percent, teraz sa hovorí o 50% a dokonca o 55%, ale E, toto nie je možné dosiahnuť bez prísnenia pravidiel. Je jasné, že vy musíte vystupovať aktívne a musíte vytvoriť rámec to, aby sa to podarilo. Okrem toho, e, hovorilo sa, ja som sa zúčastnila vyjednávania o nástroji prepájať Európu, ale e, tento nástroj je, potom je potrebné urobiť aj zoznam požiadaviek. Tento cieľ ale musí byť skutočne e, taký, ktorý je reálne dosiahnutelný. E, e, ľudia samozrejme vedia, že toto je potrebné alebo možné dosiahnuť len tým, keď sa takže sa sprístupnia Ehm, tie technológie, ktoré to umožnia, zabezpečia sa financie a vytvorí sa potrebný trh. Ale my vieme, že e, každá krajina v tomto smere môže niečo urobiť. Je potrebné tento problém identifikovať, ale treba e, naozaj e, ukázať, že tie výsledky už sú. Napríklad pokiaľ ide o budovy, tam sa dosiahli úspechy a ja viem, že sa dá dosiahnuť oveľa viac. A tento fond spravodlivej transformácie e, sa nevzťahuje napríklad iba na e, nejaké e, jednotlivé budovy, ale v podstate sa dokáže zvýšiť kvalita v, v, v celých štvrti. Vážená pani komisárka, chcel by som hovoriť po fínsky. Ďakujem, e, pán predseda. Asi pred desiatimi rokmi sme stanovili pre Európu ambiciózny cieľ na rok 2020. Hovorilo sa o minus 20 e, percentách redukcie emisí e, plus 10 percent obnoviteľných energií v doprave. My vieme, že v roku 2018 sme hovorili o tom, že národné plány je potrebné vypracovať týmto cieľom. E, systém ETS v súčasnosti funguje. E, máme však novú situáciu, čaká nás zniženie o 50%, čo je veľmi ambiciozne. Ako vy vnímate tento cieľ? Ako e, to vnímate z hľadiska zdieľania tejto záťaže aj v súvislosti s ETS v celej Európe. A pokiaľ ide o používanie biopalív v doprave, stanovíte rovnaké ciele pre celú EÚ a budú tieto ciele potom prerozdelené na jednotlivé členské štáty, ako sa hovorilo v roku 2010, keď sme sa e, rozhodli stanoviť národné ciele pre rok 2020. Či Čiže ako teda bude naďalej fungovať systém ETS a akým cieľom, akým spôsobom sa budú stanovovať národné ciele pre každý z týchto cieľov, e, ktoré sú naplánované do roku 2030. Ďakujem. My všetci vieme, že e, priemysel, produkuje 30 všetkých skleníkových plynov v EÚ a pokiaľ e, sa nám podarí znižiť e, energiu, spotrebu energie v týchto sektoroch, vrátanie stavebníctva, tak e, E, je potrebné, aby sme urobili viac. Ak chceme do roku 2050 alebo podľa možnosti do roku 2040 e, dosiahnuť klimatickú neutralitu, je potrebné, aby opatrenia pre tieto oblasti boli čo najskôr realizované. My vieme, že to vyžaduje investície a sústredené úsilie. Eh, pokiaľ ide o priemyselnú stratégiu, tá sa pripravuje, musí byť rozhodne zelená, musí byť ekologická a eh, otázka je, aké konkrétne opatrenia predpokladáte na to, aby sa eh, to dosiahlo v no, prostredstvom nových technológií v sektore priemyslu, aké stimuly sa majú použiť na to, aby sa táto spotreba energie znižila e, aby boli jednotlivé sektory úspešne dekarbonizované. Máte pripravené nejaké riešenia, ktoré by umožnili hierarchickým spôsobom e, na tom pracovať? Ešte nie? Ešte... Mr. the floor. Thank you, Chair. Commissioner, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za vystúpenie na začiatku schôdze. Povedali ste viaceré veci, ktoré by sme nepochybne mali podporiť. A poprosím vás, aby ste sa snažili e, toto všetko braniť pred alebo voči ostatnými e, komisárom. Vy by ste mali riadiť to, čo súvisí s energetikou. Spomenuli ste aj plyn v úvodnom slove, ale vo Fonde pre spravodlivú transformáciu nie je možné financovať e, ťažbu spaľovania plynu, to by som asi vedel povedať, ale prečo nie distribúciu plynu? To by e, pomohlo priemyslu, e, vykurovaniu budov, je to dôležité v súvislosti s energetickou chudobou. Mohli by ste sa prosím k tomu viedriť o možnosti e, využiť Fond pre spravodlivú transformáciu na podporu minimálne distribúcie plynu? Ďakujem pekne, pán Marinescu, pán González Casares. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, ďakujem, pán predseda. Ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli a že, že, nás, že ste pred, predstúpili pred nás e, so svojimi plánmi. Áno, už bola odprezentovaná zelená dohoda, ekologický dohovor. dohovor. Chcel by som sa spýtať, e, chcel by som odpovedať kolegovi, nemajte, ne, nemajte obavy, Španielsko iste dosiahne 2030 so splnenými cieľmi. No, pán Sorinio hovoril o potrebe pre, prepojení v Európe a to je zásadná vec. Okrem toho potrebujeme integráciu, integráciu všetkých odvetví, potrebujeme hľadať syner, synergie, mm, aby sa nám podarilo dopracovať sa k našim cieľom. Chceme ven, vedieť v rámci tejto stratégie, um, ešte okrem toho, čo ste povedali, chceli sme vedieť, aké opatrenia pôjde a ktoré, na ktoré odvetvia sa to bude vzťahovať. Pokiaľ ide o spravodlivú transformáciu a konkrétny fond, um, ja by, ja, nuž, sú tu určité krajiny či regióny, ktoré skutočne prechádzajú transformáciou a na ktoré sa neprihliadalo, ale naopak prihliada sa na iné oblasti. A chceli sme to pripomenúť. Ešte sa chcem spýtať, či naozaj, naozaj e, bude predložený piaty zoznam pr- projektov PCI. Ak ten, ak ten budúci zoznam, piaty zoznam, teda či už, či, či už, e, či už tam sa, sa sa zohľadnia zmeny, pokiaľ ide o reguláciu. Ďakujem veľmi pekne. Ah, euh, euh, Merci à Miam Marie pour, euh, pour, <laughs> pour se nominer parce que moi, il faut... Um, I had to... Ďakujem. Musela som hlasovať na schôdzi NV a preto kolegyne zdvihla kartičku. Ďakujem. Focus. Rada by som sa sústredila opätovne na úlohe občanov. Ďakujem pekne, pani komisárka, že ste mm, povedali, že e, kľúčovú úlohu e, zohráva implementácia mm, mm, dohovoru e, všetkými štátmi. Balíček obsahuje niečo ako Magna Charta pre miestne spoločenstva je tam aj záležitosť pre mm, spotrebiteľov, ktorí sami vyrábajú e, vlastnú energiu a mm, mali by mať možnosť e, obchodovať s touto energiou, ako vieme od Bloombergu, a to vôbec nie je ekologický aktivista. E, táto agentúra analyzovala čísla a domnieva sa, že už v roku 2027 E, výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, najmä z solárna energie, bude e, lacnejšia než existujúce tepelné elektrárne na uhlie. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj občania sa mohli zúčastniť tejto transformácie. Aké opatrenie by ste chceli uplatniť s tým, aby členské štáty naozaj uplatňovali energetické práva občanov? Poskytnite im nejaké mm, návrhy, budete organizovať konferenciu konferencie v tomto smere. Ďakujem pekne, pán Paulus, pán Rus. Ďakujem, pán predseda. Doteraz nik mi nevysvetlil, ako budeme generovať energiu, ktorá bude spolahlivá vietor, solárne nie sú spolehlivé a vodík je len nositeľom energie. Iba obrovské množstvo peniaze sa teraz e, vynaloží a prvé krajiny e, sú v stave odstavenia fosílnych paliv bez náležitého hodnotenia e, vplyvov. Myslím si, že hodnotenie vplyvov sa musí urobiť. Kedy môžeme očakovať výsledky? Pani Katalín Čech. Ďakujem, pani komisárka. Klimatická zmena a zmeny je výzvou pre našu generáciu. Som veľmi ráda, že spolupracujeme s vami vo výbore, aby sme maximálne pomohli občanom a celej planete. Dve otázky v nadväznosti na vystúpenie viacerých kolegov. A ja som znepokojená, že napriek tomu, že eh, potrebujeme eh, veľmi veľa prostriedkov pre toto, sú tu E, desiatky miliard e, e, do infraštruktúry pre plinárenstvo a pravdepodobne sa to stratí. A nadviazujem na to, čo povedal pani Dabajeva. Mohli by ste urobiť maximum, aby sme začali konať včas, aby sme nevynakladali prostriedky daňových prostredníkov na technológie, ktoré sú v rozpore s klimatickými ambíciami. Moja druhá otázka sa týka obnoviteľných zdrojov energie v plánoch komisí a v národných plánoch. E, samozrejme, je to dôležitá súčasť transformácie na čisté technológie a vo vo mnohých členských štátoch e, existujú značné prekážky pre takéto technológie. Niektoré štáty e, zakazujú takéto technológie. Napríklad v Maďarsku je v podstate zakázané využívať veternú energiu a to bráni tvorbe inteligentných sietí, ktoré by mohli poskytnúť spotrebiteľom ekologicky čistú energiu. Mohli by ste spresniť, či komisia plánuje, e, akým spôsobom e, vyhodnotí e, prekážky pre vstup na trh takéto technológie, ako tomu zabraní pán Heiser. Heisel. Ďakujem pekne, budem hovoriť po slovensky. Pani komisárka, počúvajúc všetky tieto otázky, vidíte, že je tu veľké delenie, je tu deliaca čiara medzi tými, ktorí hovoria, že aj plyn, aj jadro môže zohrať dôležitú úlohu. A také isté delenie je aj medzi členskými štátmi. Sú tu názory, že nemôžeme podporovať vôbec z európskych zdrojov, z európskych fondov financovanie infraštruktúry pre plyn. Ja, ja si myslím, že sú druhí, ktorí hovoria opak, že tá infraštruktúra môže byť ľahko prispôsobená na to, aby bola využívaná na distribúciu napríklad eh, zeleného alebo čistého plynu, či ide o modrý plyn alebo zelený plyn. Ja by som vás preto chcel poprosiť naozaj, aby ste vy vypracovali, lebo my tu čelíme mnohým rôznym informáciám z rôznych záujmových lobistických skupín, či už sú z tej strany alebo z tej strany, ale my potrebujeme naozaj nezávislý impact assessment, naozaj zo strany Európskej komisie, ktorý po, povie presne, čo to znamená, či môže byť taká infraštruktúra použitá a ľahko adaptovaná. Ak môže, tak prečo by sme nemali aj plynovú infraštruktúru zaradiť medzi napríklad PCI projekty a prečo by sme to nemohli a som čiastočne financovať. Ja chápem kolegov, ktorí si myslia, že naozaj eh, je to, je to investovanie do niečoho, čo, čo je phasing out ale možno to tak nie je. My musíme naozaj vedieť, kde sme, lebo týmto, čo teraz urobíme, určíme trend na ďalších 20-30 rokov. Ďakujem pekne. Thank you so much, Madame Angelika Nibler. Ďakujem pekne, pani Angelika Nibler. Ďakujem pekne, pán eh, predseda, pani komisárka. Mám jednu otázku, ktorá ma znepokojuje vzhľadom na naše diskusie ohľadom e, ekologického dohovoru. Akým spôsobom mohli by ste vy ako komisárka pôsobiť na to, aby mm, aby elektrická energia bola e, stále finančne dostupná. Musíme zaistiť, aby táto E, transformácia, e, ktorá si vyžaduje veľa energii, e, prebiehala takým spôsobom, aby elektrická energia bola finančne dostupná. Či vy alebo vaši kolegovia chcú niečo navrhnúť. Samozrejme, musíme objednať aj hodnotenie vplyvom musíme vedieť, e, vyhodnotiť vplyv nielen na vonkajšie prostredie, životné prostredie, ale na pracovný trh aj e, priemysel vnútri jednotlivých štátov. Ďakujem pekne, pani Nibler, pán Korau. Ďakujem Pán predseda, pekné dobré ráno, pani komisár. Chcel by som upriamiť e, vašu pozornosť na tri dôležité otázky, ktoré e, treba nastoliť e, s komisiou, keď hovoríme o Európskom ekologickom dohovore. Jednak ide o úlohu a zamery priemyslu. Pred niekoľkými týždňami nemecká spoločnosť vyhlasila, že bude veľa investovať do ťažby uhlia v Austrálii pre mm, mm, tento dohovor potrebujeme menej e, zmluvných takýchto e, záväzkov. Musíme investovať do ekologickej energie. Čo chcete urobiť vy ako komisárka? Je tu dôležitá správa, ktorá bola objednaná Európskym fondom pre klímu. Existujúca E, e, plinárenská infraštruktúra je postačujúca, aby splnila požiadavky e, Európy, dokonca aj v prípade prerušenia dodávok, ale včera v tejto miestnosti väčšina poslancov zahlasovala za to, aby sa to vetovalo. Prečo E, komisia e, e, niečo v tejto súvislosti urobí. Budeme vždy hovoriť, potrebujeme viac ambície, aby sme dosiahli ekologickú revolúciu. Ďakujem veľmi pekne. Posledné tri intervencie, pán Blos Zelený. Ďakujem veľmi pekne, vážna pani komisárka. Všetci e, vieme, že máme e, alebo plánujeme hodnotenie vplyvov, najmä aby sme vedeli, aké celé ukazovatele potrebujeme pre rok 2030. Všetky hodnotenie vplyvov vychádzajú z národných plánov pre energetiku. Teraz e, viaceré štáty ešte stále nepredložili svoje plány či to ovplyvňuje e, váš vlastný harmonogram e, z hľadiska realizácie hodnotenia vplyvov, či to ovplyvní e, vašu schopnosť povedať, aké budeme mať cieľe pre rok pre rok 2030. Druhá otázka ohľadom vodíka. Veľa sa o tom hovorí. Je tu značný dopyt po vodíku viacerých odvetví E, vieme, že e, e, ekologický vodík si vyžaduje veľa energie. Napríklad nemáme toľko zdrojov pre dopravu. Máte konkrétne predpovede ohľadom toho, koľko vodíka budeme potrebovať na realizáciu ekologickej transformácie, odkiaľ budeme dostávať tento vodík Prvý podpredseda komisie, pán Timmermans, e, stále hovorí o e, e, klimatickej kríze ako o meteore, ktorý môže dopadnúť na Zem o 30 rokov. Že treba tomu predísť. Domneváte sa, že zniženie emisie CO2 o 50 stačí, aby sme stlmili dopad tohto meteora? Pani Analite, ide. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka. Ja som bola pred pár mesia- zvolená len pred pár mesiacmi e, a tieto témy ma nesmierne zaujímajú. Energetika je prierezovou témou, figuruje, figuruje v mnohých ďalších dosie. A aj občianská spoločnosť e, má veľký záujem samozrejme na tejto problematike. Mne sa zdá, že veľa kolegov si, by si želalo štúdiu o posúdení vplyvu. A myslím, že to je aj veľmi dôležité. My ako spoluzákonodárci musíme naozaj príjmať rozhodnutia a skutočne by nám pomohol dokument, e, skutočne by nám pomohlo mať v rukách dokument, na základe ktorého by sme mohli učiniť naše rozhodnutie. Dovolte mi jednu konkrétnu otázku. V tomto kon- kontexte, v kontexte ekologického dohovoru a všetkoho toho, čo bolo povedané dnes, a akú úlohu bude mať energetické spoločenstvo? Sú tu určité pohyby v niektorých oblastiach, a nie, nie všade bola táto smernica transponovaná do legislatívy. Teda ako, aký, aký, ak, aký bude vzťah energetických spoločenstiev k jednotlivým opatreniam ekonomického, technického charakteru? Ďakujem veľmi pekne. Madame Maritu Sau. Ďakujem pekne, pani Marita Sau. Merci beaucoup. Uh, voilà, donc je, je... E, ďakujem e, veľmi pekne. E, sme veľmi radi, že regulácia v oblasti vykurovania sa plánuje, ale otázka je, sa týka transparentnosti pokiaľ ide o rokovania. Napríklad vieme, že že sa majú začať diskusie o ďalších e, o ďalšom návrhu nariadenia a chcela by som sa spýtať, v akom časovom rozmere by ste chceli pokročiť v diskusii o projektoch, ktoré môžu byť potenciálne problematické. A ďalej by som sa chcela tiež v súvislosti s transparentnosťou spýtať, či máte v úmysle aplikovať aj niektoré ďalšie kritériá, ktoré s tým súvisia. Euh, ďakujem pekne, euh, kolega Fungsland. Ďakujem, ďakujem k za e, pekné slova. E, je veľmi povzbudivé e, vedieť, že sa angažuješ Kolegovia hovorili, že treba e, sa snažiť o 50% a nie 55% z hľadiska SAD. Chcem povedať, že s tým nesúhlasíme, treba tlačiť na 55%, pretože vieme, že to je to minimum, ktoré potrebujeme urobiť, e, aby sme naplnili parížskú e, doho, dohodu, ktorú sme podpísali a ktorú podporujeme. 50% nie v súlade s parížskou dohodou, sme proti tomu a sme proti tomu e, e, mm, spolu s väčšinou e, Európskeho parlamentu. Sme za 55 a Poprosím vás, aby ste sa s tým stotožnili, aby ste to zobrali na vedomie. Pokiaľ ide o naredenie ten EU, um, mm, hovoríte, že to budete mm, revidovať. Musíme to urobiť však rýchlo, pretože práve sme schválili zoznam PCI a projekty e, majú 29 miliard e, pre plinárske projekty. Vieme, že plyn je prechodné palivo, ale nie smeme e, to pripustiť, aby to trvalo desiatky rokov. A ďalšie pisaj sa schváli potrebujeme, aby toto nariadenie sa obnovilo skôr či e, plánujete e, navrhnúť znenie nariadenia, aby sme ovplyvnili 5. PCI. Ďakujem pekne. E, samozrejme, tá naša chyba, pani Grosels, Renew. Dúfam, že nie som najmenej významný, keď som posledný. Podporujem vaše odhodlanie v oblasti energetickej transformácie ale keďže energetika ovplyvňuje všetky aspekty moderného života, očakávam od komisie dôveryhodný a komplexný plán eh, naplnenia všetkých týchto zámerov. Vieme, že menšia chyba pri dodávkach energie môže mať eh, veľký vplyv na spoločnosť a hospodárstvo. Eh, uvidíme nejaký plán, ktorý bude zosynchronizovaný, zosoladený na úrovni únie členských štátov a mm, bolo by dobre to zosoladiť aj so susednými štátmi, pretože to, čo sa deje v susedstve, aj v EÚ, vzájomne sa ovplyvňuje. Takže či dostaneme komplexný pohľad, hodnotenie a plán toho, ako to urobiť, pretože bez ohľadu na to, aké budeme mať e, celý ukazovateľ 50 či už 55 musíme vedieť, ako to naplniť aj v prípade problémov s dodávkami energie. List. No. Určite nie najmenej významný. Takže 27 kolegov položilo svoju otázku, či nadnieslo pripomienky, odzneli tu prierezové témy, odzneli tu otázky ohľadne klimatických cieľov, e, zoznamu PCI. Áno, hovorili sme už o čo najskoršej možnej revízii legislatívy. Nech sa páči, máme čas, môžete využiť aj 15 minút na vašu reakciu. A, a môžete samozrejme okrem reakcie na to, čo udelili kolegovia, vyniesť svoj vlastný záver dnešnej diskusii. Ďakujem veľmi pekne. Áno, vypočula som si vaše názory, zastupujete rôzne politické frakcie, pochádzate z rôznych členských štátov. A samozrejme musíme sa starať o planetu, životné prostredie a našou zodpovednosťou je zabezpečiť aj to, aby boli naše zdroje v bezpečí, aby, spotreb, aby e, boli ceny prístupné pre našich spotrebiteľov, podniky. Pýtate sa, či som si istá, že zvýšenie cieľu pre e, skleníkové plyny tých 50-55%, či je toto zvýšenie schodné. Z môjho pohľadu môžem povedať, že štartovacia plocha je dobrá. Ak e, urobíme všetko, čo už dohodnuté bolo v energetike, tak zabezpečíme redukciu už o 45 Mnohí ste sa pýtali, že či je pravda, že čakáme len na tie národné e, klimaticko-energetické plány. Nie. Hlavnou, hlavným vysvetlením, prečo e, ešte všetky plány nedorazili, je to, že, prebieha, že prebiehajú intenzívne rokovania na vládnej úrovni. Vlády navrhli plány a v mnohých členských štátoch mnohé ehm, členské štáty sa rozhodli navýšiť svoje ambície a každý štát má určité postupy. To znamená, že potom, čo sa rozhodli zvýšiť ciele, tak existuje určitý postup na príjmanie, na schváľovanie, konzultácie o dokumente. Určite potom mm, je tu tá otázka, že ak navýšite svoje ciele, ako budete utlmovať využívanie fosilných zdrojov. Pre nás je ten nástroj, ktorý máte v rukách, dôležitý a navýšenie ambície znamená aj to, že sa tým nabádajú aj ďalšie sektory, aby i oni prispeli svojim dielom. Balíček eh, k čistej energie už dlaždí cestu pre integráciu odvetví, či už ide o dopravu alebo sektor vykurovania, ochladzovania Ďalej tam figuruje otázka v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie. Čiže už tento rok sa odohrá diskusia v súvislosti s vodíkom. Ten má totiž obrovský potenciál pri prechode na čisté zdroje energie a samozrejme došlo by tým aj k podpore elektritických sietí. Pomohlo by nám to aj pri dekarbonizácii a pomohlo by to aj pri dekarbonizácii e, dopravy e, ťažkých vozidiel, nákladných vozidiel a tak ďalej. No a v neposlednom rade aj uhlíkovo náročné, pomohlo by to aj pri odľahčení uhlíkovo náročných odvetví. Budeme musieť pracovať na tom, aby naše ambície boli vyššie, než je tomu v súčasnosti. Mala som príležitosť sa s mnohými z vás stretnúť. Pýtali ste sa ma aj na prepojenia Súhlasím, že úloha elektrických sietí je zásadná. Pomáha nám aj pri využívaní väčšieho, väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov energií, pri tvorbe energetických trhov. Čiže preto je dôležité, aby všetky dohody ku ktorým už došlo, boli náležite realizované. sprístupníme aj kapacitu pre prepojenia. To je dôležité. Máme tu, máme tu nové pravidlá, je tam 70-percentný prach. Tie členské štáty, ktoré dosiaľ nie sú pripravené naplniť tento cieľ, eh, budú musieť v nadchádzajúcich 5 rokoch Ehm, zapracovať a podniknúť určité kroky. Pochopiteľne my budeme e, implementáciu akčných plánov pod, sledovať. Po druhé, kapacit, mechanizmy, kapacity, mm, fosílne paliva treba obmedziť. E, vy ste sa pýtali na niektoré z odvetví. Pýtali ste sa, či utlmovanie uhla, uhlia, ťažby, že či, či to je jednoduchšie, či, či, či by sa dali používať fondy z mm, spravodlivej transformácie, pokiaľ ide o plyn, plynovú štruktúru, infraštruktúru, ale budú, budeme mať napríklad fondy na obnovu ďalkového vykurovania a viete, že Európska investičná banka e, pristúpila k určitým rozhodnutiam, ale existujú aj výnimky, ktoré sa týkajú e, diaľkového vykurovania. Zo pár slov k financovaniu plynových projektov a k budúcnosti plynu Viete, že štvrtý zoznam PCI predložila predchádzajúca komisia a dosiahnutím e, cieľov do roku 2050. Ak teda chceme dosiahnuť cieľ do roku 2050, tak naozaj bude musieť dôjsť k dekarbonizácii zo strany plinárenstva a ehm, teda jednak bude musieť dojsť dekarbonizácii priemyslu, dopravy a takýmto spôsobom potom budeme môcť využiť e, e, plne potenciál mm, e, skvapalneného zemného plynu. My sme diskutovali už o piatom zozname PCI, ale ja len zopakujem, ja som vám už prislúbila v decembri, Ehm, teda v prvom rade ďakujem mm, parlamentu za angažovanosť v rámci dialógu. Všetci dúfame, že sa, nám, že sa nám podarí dospieť e, k cieľom, že sa nám podarí definovať e, potreby v súvislosti s infraštruktúrou každého regiónu v EÚ. A myslím, že už e, v rámci súčasného naredenia ten E, pretože tento piatý zoznam práca už začala. Myslím si, že, môžeme, že by sme mohli skvalitniť aj vyhodnocovanie udržateľnosti a aktualizované kritéria udržateľnosti by mali byť pripravené tento rok a mali by sme, mm, mali by sme potom začať s hodnotením v zmysle 5. zoznamu. Viacerí ste sa pýtali na energetickú chudobu a Eh, určite každý členský štát, eh, každý, situácia v každom členskom štáte je iná, pokiaľ ide o, o, o, o bývanie bytový fond a treba hľadať realizovateľné riešenia aj v prípade nájomných eh, budov, ehm, nájomných obydlí. Nuž, každý členský štát mal aj svoj právny poriadok, právny rámec ale my môžeme určite pomôcť tým, že sa budeme, že budeme zdieľať osvedčené postupy a, renova- a tá renovačná vlna, ktorá už bola oznámená, ktorá nám pomôže vo v sektore bývania, pretože 40 spotreby energie je, je určená v súčasnosti na vykurovanie a ochladzovanie. Nož a to nám pomôže v dvoch aspektoch. Jednak nám to ponúkne dodatočné financovanie, pretože financovanie a priaznivé financovania priaznivých úverov eh, nie je v časnosti dostatok Budeme sa ďalej venovať aj odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste eh, postupnej renovácii. Budeme samozrejme eh, veľkú úlohu na tom budú zohrávať aj miestne orgány. Chceme aj stimulovať eh, poskytnúť tie stimuly, aby bola miera renovácie väčšia. nezabúdajúc pritom na pridanú hodnotu, musíme pomýšľať aj na budovy, akými sú školy, nemocnice. I tam samozrejme treba e, pamätať na energetickú účinnosť. Preto je dôležité si vymieňať aj osvedčené postupy, ako som spomínala. E, podľa jednej zo štúdií e, byty, ktoré boli postavené vo východnej časti Európskej únie v 80. rokoch spotrebujú 45 viac energie. To znamená, že to znamená, to znamená aj to, že spotrebiteľ dostáva vyššiu faktúru. Nuža ešte fond pre spravodlivú transformáciu. To určite nie je zázračný, zázračné riešenie. Nevyrieši to všetko, všetky naše problémy. Je to dodatočná pomoc regiónom, ktorých štartovacia pozícia je ťažšia porovnaní s tými regiónmi, ktoré nie sú závislé od fosílnych zdrojov energií. Viete, že v minulosti každá veľká transformácia znamenala to, že niektoré z regiónov Eh, jednoducho zaostali a eh, my chceme dosiahnuť naše ciele a zároveň chceme týmto regiónom pomôcť hľadať riešenia. Chceme pomôcť regiónom a vládam financovať určité kroky, Chceme, aby nedošlo v týmto, v týmto regiónoch e, k sam, stratám zamestnania. Čiže čistá energia znamená aj nové pracovné miesta, ale zvyčajne ale môže ísť o miesta v inej zemepisnej oblasti, povedzme. Ďaka Fondu pre spravodlivú transformáciu môžeme napomôcť e, s rekvalifikáciou, Mm, môžeme pomôcť e, podnikom presunúť produkciu povedzme do, susedného, do susedných oblastí a ak budeme takto postupovať, tak viete, že tých 7 rokov je len východisková pozícia. Našim mm, cieľom je rok 2050 To je ako by sme z dnešného pohľadu začínali v roku 1990. Treba nám ešte preskúmať mnohé veci. Treba, treba preskúmať možnosť e, opatrení, ďalších opatrení a ich významu pre budúcnosť. No a k tomu ambicioznému cieľu musím zopakovať, že všetko, na čom tu v Európe, Európskej únii pracujeme, je veľmi dôležité. Musíme ísť príkladom a sme tým príkladom, ale potrebujeme podobne naladených partnerov vo svete. Preto je dôležitý, nesmierne dôležitý dialog. My plánujeme už tento rok energetický dialog e, so Spojenými štátmi, Čínou, Japonskom. Budeme, e, bude stretnutie kolegí z Africkej, medzi našim kolegiom a kolegiom Africkej únie. Musíme spolupracovať s balkánskymi štátmi. Preto je dôležité, aby preto je dôležité, aby aj naši susedia dekarbonizovali svoj priemysel a z tohto pohľadu súčasné predsedníctvo, predsedníctvo chorvátske predsedníctvo definovalo za jednu zo svojich priorít e, iniciatívu pre zelené ostrovy, balkánsku iniciatívu. Budeme preto s nimi úzko spolupracovať. Určite budeme ďalej postupovať v tomto duchu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem, že som mohla medzi vás prísť. Teším sa na naše ďalšie zasadnutia, či už tu na výbore, alebo potom na bilaterálnej úrovni. Veľmi pekne ďakujem, pani komisárka, ďakujem za odpovede. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu na bilaterálnej úrovni v rámci ďalších podujatí, v rámci zadnutí nášho výboru. Čaká nás veľa spoločnej práce. Kolegovia, o 3 minúty začne naše vypočutie k horizontu. Nech sa páči. Poprosím vás ešte o strpenie. Mm, poprosím tých, ktorí sa nezamýšľajú zúčastniť vypočutia, aby opustili v tichosti miestnosť a ešte raz srdečná vďaka za aktívnu účasť na prvej časti nášho zasadnutia. Ďakujem. Dear colleagues, uh, if you are ready... Vážení kolegovia, pokiaľ ste pripravení, navrhujem, aby sme začali, pretože uh, nás čakajú veľmi zaujímavé prezentácie a som si istý, že k ním bude veľa pripomienok, pretože tá téma je skutočne pre nás aj pre Európu veľmi dôležitá. Chcel by som privítať našich šiestich e, rečníkov. E, chcel by som takisto privítať aj naše publikum a ďakujem kolegom z výboru ITRE za ich prítomnosť. Dnešné rokovanie bude pokračovať verejným vypočutím strategi o strategickom plánovaní um, budeme sa zameriavať na, eh, pr- na prvý rámcový program EU pre výskum a inovácie, ktorý sa volá eh, eh, Horizont Európa. Európsky parlament má v tomto smere veľmi dôležitú úlohu, pretože je to dôležité z hľadiska transformácie k digitálnej a udržateľnej budúcnosti, ako aj z hľadiska ambicióznych cieľov v rámci ekologickej dohody, ale aj v súvislosti s mnohými ďalšími cieľmi, ako je lepšia technológie, lepšie technológie v EÚ a Podobne je potrebné vynaložiť dostatočný rozpočet e, pre tento horizont. My sme zatiaľ navrhujeme 120 miliard eur, čo je o 28 viac, než navrhuje Európska komisia. Okrem toho, e, výbor ITRE sa pravidelne stretáva s cieľom vymeniť si názory na smery a rozvoj e, v v súvislosti s prvým strategickým plánom na implementáciu horizontu Európa. E, teraz vieme, že prvé mesiace tohto roku 2020 budú pre e, definíciu cieľov kľúčové. Misie budú novým prvkom horizontu Európa E, ktoré predtým neexistovali v rámcových programoch. Máme veľmi vysoké očakávania a bude zrejme potrebné prijať aj príslušnú legislatívu, ale veľmi e, nám záleží na tom, aby sa to osvedčilo. Očakávania máme vysoké a preto som e, veľmi rád, že budeme môcť počuť niečo o dvoch z týchto hlavných misií, konkrétne rakovina, ako aj e, klimatické záležitosti. Máme e, partnerstva sú nástrojmi, ktoré sú začali v, v, v rámcovom programe 7, sú rôznorodé, 44 takýchto partnerstiev doteraz bolo založených a majú rôzne formy. Uh, Začnem teda eh, uvádzaním našich rečníkov. Máme ich šesť. Každý z nich bude mať k dispozícii maximálne 8 minút na svoju prezentáciu a potom dáme slovo účastníkom, eh, poslancom eh, ako aj ďalším a takisto prioritu dostanú tieňoví spravodajcovia, ale prosím, aby ste si dávali pozor na dodržiavanie časových obmedzení. Máme totiž ten čas vymedzený a a chcem, aby všetci rečníci mali k dispozícii 5 minút na ich odpovede. Týmto by som chcel eh, prejsť k prvému eh, kolu a o misiách a hneď e, v tomto prvom kole e, potom po vystúpení rečníčky budú nasledovať otázky a odpoveď a to isté sa bude robiť aj v druhom kole e, príspevkov od členov výboru ITRE. Začneme teda tými misiami. Prvou rečničkou je profesorka Christine Chomien, ktorá je podpredsedničkou výboru misie pre rakovinu, je profesorkou v kmeňovej biológie a hematológie v Paríži. E, misia e, pre rakovinu sa týka každého občana a je dôležitá pre záchranu životov a preto sme veľmi radi, že e, môžeme e, my podporiť túto misiu spolu s mnohými kolegami vo výbore ITRE a sme radi, že e, prácu tejto misie bude prezentovať naša rečnička, ktoré týmto odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by, chcela by som pozdraviť všetkých členov tohto výboru, dámy a páni. A chcela by som v mene e, členov e, výboru pre misiu pre rakovinu e, vás pozdraviť. Predseda tu žiaľ nie je dnes prítomný, ale chcem využiť túto príležitosť na to, aby som sa podelila o výsledky práce, ktorú sme doteraz vykonávali je o informácii o tom, ako vnímame výzvy pre budúcnosť. Prečo rakovina? E, myslím si, že čísla hovoria sami za seba. Máme dva typy číselných údajov. Poprvé to sú novodiagnostikované prípady rakoviny sa majú do roku 2035 v Európe zvýšiť o približne 20 a očakáva sa, že v roku 2030 rakovina bude na prvom mieste medzi príčinami úmrtí. Európa potrebuje e, lepšie diagnostické potre- E, postupy a toto predstavuje v rámci Horizontu Európa novú di- dimenziu. Týka sa to e, celkových protirakovinových plánov v rámci EÚ. E, táto dimenzia je sprevádzaná dvoma doplnkovanými opatreniami v rámci pracovného programu Horizont Európa. Tých 5 e, e, misií je zameraných, alebo tematický okruhov je zamerané na rôzne témy. Jedna z nich je e, rakovina. Tento výbor pre rakovinu má 15 členov, máme predsedu, Eh, ja som podpredsednička. Máme teda 15 eh, členov, ktorí majú veľmi rôznorodé skúsenosti z rôznych eh, vedných oblastí, ako zahrňajú aj predstaviteľov priemyselných kruhov, máme tam pediatrov, máme predstaviteľov Združení pacientov a národných onkologických ústavov. My pracujeme v rámci zhromaždenia. Zhromaždenia zhromaždenie má maximálne 30 členov a členovia e, tohto e, zhromaždenia pre rakovinu e, dosahujú počet 26. Predsedom tohto zhromaždenia, predseda tohto zhromaždenia je aj predsedom misie. E, toto zhromaždenie e, prináša nové myšlienky, poznatky, odborné spôsobilosti, ale takisto e, zabezpečuje prepojenie na občanov. E, pokiaľ ide o naše pracovné metódy, výsledky a pracovný plán, o tom by som chcela niečo povedať, niečo podrobnejšie. Náš pracovný plán je e, determinovaný prístupom orientovaným na misie. Ja by som to chcela ešte zopakovať. Prečo boli vôbec misie založené? Cieľom bolo usmerniť európsky výskum a vývoj a inovácie pri riešení Eh, naliehavých víziev spoločnosti a pri prinášaní konkrétnych výsledkov pre občanov. Takisto je cieľom zapojiť občanov a iných aktérov eh, do eh, stanovovania výskumných priorít, čo by malo zabezpečiť rovnakú, rovnaký prístup každého občana Európy k tomu najlepšiemu spôsobu liečby pokiaľ ide o rakovinu. A napokon, toto je posledná definícia, misia stanovuje e, vymedzené ciele a konkrétne e, čiastkové ciele, ktoré je potrebné v danom termíne dosiahnuť. E, takisto pracuje na základe metodiky, ktorá maximalizuje dosah investícií pri riešení globálnych výziem a prináša konkrétne výsledky pre občanov. Po piatich rokoch, eh, po, prepačte, po piatich mesiacoch eh, spolupráce v rámci našej misie pre eh, rakovinu sme dosiahli e, zhodu v tom, že je potrebné, aby sme zabezpečili čo najkvalitnejšie možnosti e, liečby rakoviny. A to v štyroch, e, robíme to pomocou štyroch oblastí, a to posilnenie poznatkov, prevencia, optimalizovaná liečba a zvýšenie kvality života. Členovia nášho výboru samozrejme si uvedomujú veľkú úlohu výskumu a inovácií, nie len z hľadiska rozširovania poznatkovej základne, ale aj z hľadiska optimalizácie liečby. Eh, hovoríme o základnom výskume, eh, klinickom výskume, intervenčnom výskume, aplikovanom výskume. E, to robíme vo všetkých štyroch oblastiach, ktoré spadajú, o ktorých som predtým hovorila. Závisí to, e, tá súvisí to aj s digitálnou transformáciou a výmenou údajov. Chceme, aby všetci mali rovnaký prístup k starostlivosti zdravotnej, k screeningu, k výsledkom výskumu. Takisto e, vieme, že je e, potrebné zabezpečiť potrebných e, pracovníkov a dôležité a kľúčové sú aj inovácie a medzinárodná spolupráca. Záverom by som chcela povedať niečo o časovom rámci. E, ako som povedala, vznikli sme v septembri 2019, do konca januára tohto roka sme e, završili naše brainstormingové e, sedenia a naše diskusie viedli k záverom, že to, ktoré budú prediskutované na e, zhromaždení. To zhromaždenie bude zasadať koncom tohto e, týždňa. A e, takisto sme sa začali stretávať s komisármi z tejto, ktorí majú dočinenia s týmto portfóliom a tieto stretnutia boli mimoriadne dôležité. Stretli sme sa aj s predstaviteľmi členských štátov a to dvakrát s e, tieňovým výborom pre rakovinu a to v septembri a decembri minulého roka a plánujeme sa naďalej stretávať so všetkými orgánmi, ktoré majú dočinenia s touto problematikou, ale náš akčný plán ešte nie je celkom definitívny, pretože bude dopracovaný až na základe stretnutí so všetkými subjektmi, ktorých sa to týka. Eh, chceme pracovať aj s eh, poslancami, eh, ako aj s príslušnými výbormi, ktoré chcú pracovať e, v tejto oblasti. Potrebujeme na to čas, ale potrebujeme postupovať veľmi rýchlo, aby sme mohli do, v apríli e, predložiť finálny dokument. Začali sme e, pracovať v Bruseli, ale stretnutie so zainteresovanými subjektami bude v marci, potom ako vo februári zasadne zhromaždenie a v na tom stretnutí zainteresovaných subjektov bude mať e, každý členský štát aspoň jedného člena e, tohto nášho výboru. Tento člen sa bude označovať ako veľvyslanec krajiny. A napokon výzvy a záväzky. My všetci máme svojich expertov v Rade pre, misie, pre misiu. My všetci chceme, aby sa pokročilo v boji proti rakovine. Vieme, že sú to náročné úlohy, ale veríme, že ten, prekl- ten dokument, ktorý prinesieme, bude veľmi užitočný, ale e, tie najväčšie výzvy, ako, som poved- ako ste povedali, e, pán predseda, e, súvisia s tým, že aj EU, aj členské štáty už urobili, urobili veľa boji proti rakovine, boli vydané príslušné usmernenia, odporúčania, ale pokiaľ chceme dosiahnuť skutočný pokrok, potrebujeme záväzné záväzky. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem vám, pani profesorka Šumien, za vašu prezentáciu. Som si istý, že vyvolá mnohé pripomienky, ale hneď pristúpime k druhej prezentácie. E, kto, to je pán Emanuel Forest, ktorý bude hovoriť o klimaticky neutrálnych, ne, neutrálnych a inteligentných mestách e, toto je e, téma, ktorá je silne zastúpená v Európskom ekologickom dohovore. Nech sa páči, máte slovo tiež na 8 minút. Ďakujem, e, pán predseda, dámy a páni. E, je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem pred vás predstúpiť a prezentovať prácu našej misie. Ďakujem vám za to pozvanie. V septembri bola zriadená naša misia a hovorilo sa, že tam nie, nepôjde iba o výskum, ale ide aj o prepojenie so skupinami občanov. A e, ja naozaj si myslím, že e, pri realizácii ekologického dohovoru e, bude táto naša ambícia posilnená tým, že samotná doho- samotný dohovor už ustanovuje ciele pre oblasť oblasť rozvoja miest a zeleného rozvoja. Naša ambícia skutočne je taká, aby sme e, boli takým dôkazom realizovateľnosti e, ekologického dohovoru, lebo vieme, že do roku 2050 by mala byť dosiahnutá klimatická neutralita, ale my chceme tento koncept e, realizovať v praxi, pokiaľ ide o európske mesta a chceme hľadať riešenia klimatickej neutrality s prispôsobením prispôsobením na miestne okolnosti na severe, juhu Európy s využitím existujúceho e, dedictva. Čo je teda mesto? mesto? Môže to byť mesto, môže to byť okres, môže to byť zóna osobitného záujmu, ako napríklad veľké letisko, alebo veľký univerzitný kampus, alebo môže to byť e, veľké podnikateľské prostredie, nemocnica, e, nejaký biznis centrum, ale je to niečo, a my v tomto smere budeme e, vychádzať zo 120 takýchto inovačných subjektov. E, e, na komisii sme navrhli, aby bol uzavretý takýto kontrakt s týmito mestami, čo to znamená, že chceme tvorivo postupovať v tomto procese. To mesto v danom e, členskom štáte by malo uzavrieť takúto dohodu s komisiou, ako aj so všetkými inými subjektmi na, úrov, na, na miestnej úrovni. A tieto, títo miestni aktéry e, sa e, potom stanú realizátormi tohto projektu. Ehm, predstavuje to akési po memorandum o porozumení medzi komisiou, mestom a e, zainteresovanými aktérmi a na základe toho budú uzavreté realizačné kontrakty, napríklad nejaké koncesie a podobne, alebo e, verejno-súkromné partnerstva. Eh, je to eh, cieľ, ktorý eh, predpokladá aj zapojenie občanov ako kľúčový aspekt. My občanov nesmieme vnímať len ako voličov, ale skôr ako aktérov, ako aktérov, používateľov, výrobcov, majiteľov, ktorí produkujú uhlíkovú stopu, ale ktorí môžu vychádzať s iniciatívami z dola nahor Eh, ja si uvedomujem, že klíma, eh, klímu nemám pod kontrolou, ale eh, pokiaľ budú ľudia o tisíc rokov spokojní, tak si myslím, že ja som k tomu mohol nejako prispieť. Je to citát zo strika Vániu od Čechova, to som nepovedal ja. A um, potom potrebujeme finančné a technické prostriedky. Finančné prostriedky samozrejme e, sú už e, naplánované e, v rámci horizontu Európa. Hovorí sa aj o tých vhodných technológiách a procesoch potrebných na vznik klimaticky neutrálnych miest, ale ak chceme, aby do roku 2030 boli takéto mesta vytvorené, bude si to vyžadovať investície. Nebudem tu hovoriť o všetkých možných zdrojoch. Samozrejme sú to štruktúrálne investičné fondy, fond pre spravodlivú transformáciu, o ktorom sa tu viackrát hovorilo. A e, hovoril sa aj o potrebe zabezpečiť vyváženosť projektov medzi západným strednou, východnou časťou EÚ, severom, juhom, aby boli do toho zapojené všetky krajiny. Okrem toho aj Zelená banka, banka pre klímu, to by takisto bola e, veľká pomoc. E, chceme čo najlepšie využiť existujúce e, poznatky. Európska únia už toho veľa urobila na rozvoji podnatkovej základne, na inováciách, môžem hovoriť o energeticky účinných budovách, o Eh, rôznych ďalších iniciatívach, napríklad pokiaľ ide o dohodu medzi starostami miest alebo eh, zelené európske hlavné mesta alebo eh, stratégia architektonických plánov. To všetko my musíme účinne využiť a musíme zabezpečiť, aby si to mesta medzi sebou vymieniali a, a aby sa mohli do toho zapojiť E, takisto by sa mali e, zakladať spoločné podniky, napríklad pokiaľ ide o palivové články a e, vodíkové technológie. Tu budú hrať veľkú úlohu malé a stredné podniky, napríklad pokiaľ ide o modernizáciu budov. Tam sú potrebné mnohé nástroje, ktoré takisto môžu prispieť k, ku klimaticky neutrálnym mestám. Okrem toho, 11. E, februára sa bude konať stretnutie s e, predstaviteľmi členských štátov v rámci toho zhromaždenia, o ktorom sa tu už hovorilo. Je to pracovná skupina, ktorá má určiť, čo predstavuje takáto e, dohoda mesta a komisie bude potrebné definovať požiadavky, kritéria s cieľom vybrať e, tých 100 budúcich klimaticky neutrálnych miest. Musíme na to využiť všetky finančné nástroje EÚ. A na tom spoločnom zasadnutí sa zúčastnia aj predstavitelia tých ďalších štyroch misií, ktoré sú oficiálne identifikované. A skutočne ja verím, že aj my dokážeme v rámci našej misie prispieť k plneniu cieľov misie pre rakovinu a budeme e, samozrejme spolupracovať s kolegmi z iných misií. Takisto chceme propagovať e, túto misiu aj na medzinárodnej úrovni, pretože ak chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, musíme to robiť e, z takéhoto širšieho lepšieho eh, prístupu. Eh, takisto eh, máme povinnosť uplatňovať tzv. Klima, vykonávať tzv. klimatickú diplomáciu v Európe a chceme byť dobrými veľvyslancami v rámci našej, našho výboru pre misiu. Veľmi pekne ďakujem za vystúpenie a teraz vystúpenie členov výboru najprv dvaja spravodajcovia. Sú to aj ďalší kolegovia, tieňoví spravodajcovia, ale nielen oni. Radi by vystúpili. Pán Nikovič, e, e, zodpovedný mm, za toto nariadenie. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som poďakovať pani Somie, pani Šomien a pánovi Forestovi za prezentácie a chcem vyjadriť e, vďaku za pokrok, ktorý sa nám podaril v súvislosti so spoluprácou medzi parlamentom a komisiou. Skutočne ste príkladom toho, že sa dá pracovať oveľa lepšie, že sa dá spolupracovať oveľa lepšie medzi oboma inštitúciami a dosahovať vytýčené ciele. Všetci si želáme, aby bol tento program úspešný, aby priniesol výsledky občanom, podnikom a, a samozrejme um, Misie sú veľmi dôležité. Misie e, figurujú v rámci piliera pre konkurencieschopnosť a globálne výzvy. Okrem toho môže dôjsť aj k doplnkovým krokom v rámci iných prog- programov, ktoré sa realizujú v Európskej únii. Kontakt, ktorý sme nadviazali s kolegami, um, ktorí pracujú v rámci programu, um, respektíve mm, zaujíma nás, ako sa budú revidovať ciele. Ehm, misie musia mať jasné, merateľné ciele, musí existovať jasný časový harmonogram, aké prepojenia existujú medzi jednotlivými misiami, asociáciami a klástrami. Napríklad klaster e, zdravie prispieje určitým spôsobom k misii, e, teda k tomu tematickému okruhu, ktorý sa týka rakoviny. Budeme vyratať dostávať aj konkrétny rozpočet pre konkrétne misie? Aký vzťah to potom bude mať um, napríklad s tematickým okruhom pre inovatívne zdravie? Na teraz nebol ešte dohodnutý viacočný finančný rámec a nevieme, či 20 miliónov eur bude, budeme možno vynaložiť, e, bude možno vynaložiť alebo nie. Mm, väčšina, väčšina aspektov ktoré súvisia s rámcovým programom, súvisí s dekarbonizáciou. A potom, pokiaľ ide o Climate Neutral Smart Cities, to je jedna z priorít. Pán Forest to povedal, ale, ale akým, spôsobom, akým spôsobom prispieje k tomu ekologický dohovor? Čo to bude znamenať pre našich občanov? Questions, many Veľmi dôležité mm, e, e, e otázky. Niektoré smerujú na Európsku komisiu ale samozrejme, formulujte svoje otázky, sú veľmi dôležité. Nemáme ešte veľa podrobností. Bolo by dobre to eh, všetko spresniť. A teraz pán Kristian Eller, ktorý nie len koordinátorom mene EPP, ale aj zodpovedným spravodajcom pre príslušný program. Pán Eller, eh, tiež máte slovo dve minúty. Ďakujem pekne. Ehm, môj žalúdok niekedy e, sa cíti nie v poriadku, ale chcem povedať, že nemáme principiálnu dohodu s radou, či už ide o strategický program alebo rozpočet. To je dôležité pochopiť. Po druhé, práve parlament e, e, inicioval osobitný dôraz na boj s rakovinou a mali sme pôvodnú predstavu, že problémy boja s rakovinou Mm, mm, budeme riešiť tak, aby to malo pridanú hodnotu. Ale teraz nás nepokoje, že e, rozsah posobnosti sa teraz výrazne rozširuje. Najmä vzhľadom na to, že e, v rozpočte máme zhruba 10 pre druhý pilier. To znamená, že pre všetky misie budeme mať ročne iba 700 miliónov eur Možno, že to súvisí s tým, že pôvodom som Nemec, ale e, aký plánujete e, vzájomný pomer medzi misiemi vzhľadom na mm, predpokladané financovanie, e, ktoré nie je veľké. V horizonte sme vynaložili už i jednu miliardu na projekty eh, pre rakovinu. Čiže aký je vzájomný eh, pomer medzi misiemi v eh, pomerne mm, mm, mm, malom rozpočte a iným smerovaním vynakladania financií. Hovoríte, že toto všetko novinky. A máme napríklad 4 miliardový program pre inteligentné mesta. Mali sme to v minulom období. A gro rozpočtu sa e, venovalo znižovaní e, e, emisie CO2. To sa financovalo z viacerých zdrojov. A som nervózny, pretože nemáme nejaké reálne čísla, ktoré by mohli vzniknúť z druhého piliera a odkaz na štruktúrálne fondy alebo fond pre spravodlivú transformáciu. To je mantra Naposledy sa nám to nepodarilo e, e, realizovať e, z štrukturálnych fondov. To odmietli na rade a vo výbore Rigi, Regio. To znamená, že keď sa za každým sa odvolávame na všetky zdroje, treba sa uvedomiť, že to sa nedá znásobiť. Aká je pravdepodobnosť a e, reálnosť e, získania e, prostriedkov, nakoľko konkrétne budeme môcť to vzájomne doplňať a aký je vzťah medzi tým, čo chceme robiť teraz a tými prostriedkami, ktoré sme vynaložili na boj s rakovinou v minulosti, prípadne s existujúcimi programami. Rovnaká otázka na mm, inteligentné mm, miesta. Naposledy sa na to vynaložilo 4 miliardy. Ehm, chceme e, poznať, e, nakoľko e, máme jednoznačnú metodológiu a systémový prístup. V opačnom prípade sme nervózni, pretože formulujeme ambície, ale nevieme, ako ich budeme financovať. Ďakujem pekne, pani Čubárova, koordinátorka pre skupinu Renew, ale zároveň SAD. Ďakujem veľmi pekne som veľmi rada, že sa nám to podarilo e, e, to načasovať e, tak, ako sa podarilo. My to koordinujeme ako spravodajcové a koordinátory, takže dovolím si doplniť to, čo povedali dvaja spravodajcovia. Mám všeobecné obavy ohľadom úspešnosti týchto misií ako takých. Konkrétne príklady a skúsenosti by boli v tomto smere napomocní. Častokrát sme hovorili o tom, ako dokonca aj neúspešné misie, nenaplnia, e, ktoré nenaplnia svoje cieľové ukazovatele, budú napriek tomu e, prospešné pre občanov, pre hospodárstvo, vzhľadom na určité hospodárske a sociálne dôsledky. Ale občania si nikdy neuvedomujú, aké zdroje sa investovali do týchto misií. A preto si kladiem otázku, a tu by som chcel osobitne zdôrazniť, akým spôsobom E, e, povedať, že bolo by veľmi dôležité, aby sme viac angažovali spoločnosť, e, získali ich pre tieto misie. Musíme výrazne zlepšiť informovanie o týchto misiach. Nesmieme vynechať žiadny kanál s tým, aby občania boli povzbudení, boli nadšení, aby dôverovali našej snahe tomu, že e, zmeny, ktoré prináša veda, sú prospešné a aby občania si uvedomili, akú pridanú hodnotu im poskytuje Európska únia s tým, aby všetci zodpovední e, boli do toho zapojení. Ako to dosiahnuť vo všeobecnosti? ale aj na základe konkrétnych prípadov, e, ktoré by nám vedeli približiť zastupcovia dvoch misií. Musíme to zabezpečiť do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Čaparová. V mene zelených, pani Gina Dowding, Ďakujem, ďakujem pekne za to, že ste si našli čas na stretnutie s europoslancemi. Vážime si túto možnosť eh, vymeniť si informácie a eh, získať odpovede na naše otázky. Je očividné, že misia partnerstva E, e, sú dôležité nielen z hľadiska zdolovania globálnych e, výziev, ale treba hľadať úspory vo verejných zdrojoch. Potrebujeme transparentnosť. A teda otázka na pana Foresta. Klimaticky neutrálne a inteligentné mesta urbanizácia bude napredovať. To poukazuje na význam vašej misie Zároveň e, chceme mať e, menej e, spalovacích motorov, menej misií, bude menej zápch, bude menej znečisteného vzdušie, lepšie prostredie v mestách. Ako zabezpečiť, aby projekty v rámci vašej misie sa venovali významným nedostatkom? ktoré máme v súčasnosti, aby sme mali reálne riešenie naliehavých e, mestských problémov. Ako zabezpečiť, aby konkrétne projekty efektívne prispeli k e, e, znižovaniu emisie, ako budeme vedieť merať ich vplyv, aké opatrenie by sme mohli robiť, aby získané informácie prospevali uplatneniu nízkouhlíkových riešení v Európe a otázka ohľadom účasti občanov. Nadvezujem na otázku e, kolegov. Čo ste urobili, ale čo by ste chceli urobiť, aby ste zistili priamu interakciu s občanmi a e, skupinami, ktoré sú nedostatočne e, zastúpené pri voľbe projektov pre vašu misiu. Mám na mysli ľudí s obmedzenou mobilitou a E, na pani Komien e, e, vaše misie preboje proti rakovine. Ako zabezpečiť, aby ste sústredenie vynakladali, vynakladali prostriedky aby členovia riadiacich orgánov, ktoré majú rozličné priority, aby nevynakladali zdroje na menej strategicky významné projekty. Ďakujem pekne, teňový spravodajce Adi. Ďakujem veľmi pekne. Európska komisia navrhla vyčleniť na program Horizont 2020 eh, 100 eh, miliard eur. Eh, rada, rada pravdepodobne zoškrtá túto sumu a pochopiteľne sa teda bude o tom diskutovať v rámci viacročného finančného rámca. To znamená, že pravdepodobne tých 5 misií um, nebude zrejme spustených za, uh, simultánne. Uh, Áno, dnes tu máme medzi nami zástupcov e, niektorých misií, ale nie sú tu zástupcovia iných misií. Máme si to interpretovať tak, že, že, že tieto misie budú prioritné alebo mm, respektíve máte odhad, koľko prostriedkov bude potrebných na to, aby sa nám podarili dosiahnuť e, ciele, ktoré boli vytýčené? To je taká prírezová otázka. Potom, pokiaľ ide o právny text, tam sa hovorí, že, e, že merateľný cieľ by sa mal dosiahnuť v rámci určitej časovej lehoty. Práca by mala mať, teda ciele by mali byť relevantné a mali by mať, mali by mať pozitívny dosah na európskych občanov. A na začiatku Európska komisia chcela možno zacielenejšie misie a rada sa rozhodla predložiť ciele na dlhšie obdobie, ale na to, aby sme identifikovali konkrétnejšie ciele, tak tam, tak tam boli samozrejme založené tie rady pre jednotlivé misie a tieto mission board budú skutočne nezávislé alebo budú, budú závislé od komisie, alebo, alebo čo je ešte horšie, budú závislé od politického zastúpenia jednotlivých rád. A akým spôsobom zamýšľate spolupracovať s parlamentom, ktorý je spoluzákonodarcom a ktorý musí byť o priebežných výsledkoch informovaný? A ja sa pýtam ako kolegovia a žiadam e, úplnú transparentnosť a pýtam sa, aký, aký vzťah bude mať parlament s jednotlivými radami pre misie, pretože ako spoluzákonodarca sa tiež podiela na rozhodovaniach o financovaniu. Ďakujem. V mene EKR pán Tosinovský tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem tiež za vašu návštevu a vysvetlenie v týchto dvoch oblastiach. Keď spolu s kolegami sme preberali celý legislatívny balík horizontu, to nebolo jednoduché. Vedeli sme, že to bude pod veľkým finančným e, tlakom. Vezujem tu na svojich predrečníkov, pana Elera, pana Niku. Je podľa mňa dôležité, aby to bolo previazané s ďalšími projektmi. Mám na mysli projekt Smart Cities, inteligentné mesta. Otázka, či počítate s inými eh, projektami ako Galileo, Copernicus, ktoré by mohli byť veľmi nápomocné v tejto oblasti, ktoré vytvárajú e, obrovský prítok e, dát informácií a zároveň previaznosť týchto projektov zo Smart Cities. Obávam sa trochu, aby neišlo o určité izolované projekty, ktoré sa navzájom nebudú podporovať, nebudú mať e, príslušnú informačnú náplň v prípade, že prišli na obdobné riešenia, je dôležité udržať pohľad výskumného celoeurópskeho projektu. V prípade rakoviny som veľmi rád, že sa to e, zaradilo. To bolo našim cieľom. Pán kolega Nika Malobrovský záujem o to, aby sa to presadilo. Ďakujem mu za to. My sme o tom tiež e, diskutovali. Neviem, ako je to s detským karcinomom, či sa tomu bude venovať väčšia pozornosť. Myslím si, že mm, e, finančná previazanosť medzi projektmi je veľmi dôležitá a treba dávať na to veľký pozor. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz späť vystúpenie ostatných kolegov. Navrhujem eh, časový priestor eh, eh, jedna minúta každému, aby sme mohli uzavrieť prvú časť. Druhá časť bude ešte viac náročná z časového hľadiska. Pani Carvajo, ako prvá. Ja odročím svoju otázku. Ja by som chcela položiť otázku ohľadom partnerstiev. Samozrejme, vyvoláme vám v druhej časti. Pani Toja. Allora, Nuž, minútku na to, aby som eh, vás v prvom rade podporila a poďakovala za vašu prácu. Po druhé, ide o metódu a obsah eh, k metóde. V minulosti sa už viackrát povedalo, že neschopnosť spolupracovať na prierezových eh, výskumoch trošku, trošku ob, oslabila naše, naše úsilie. Um, a toto úsilie, ja som to videla v rámci teda konceptu misií, aby sa zoskupili zdroje na to, aby sme dosiahli merateľný cieľ. Ale naozaj, ak nie je jasnosť v tom, ako, ako bude vyzerať vzťah medzi klastrom a misiou, tak um, um to nám, to, nám, to nám hovorí, že naozaj by sme, by, by sme, by sme to mali zoskupiť, aby sme dosiahli určitú kritickú masu. No a potom obsah. Pokiaľ ide o, o, o, o tematický okruh, ktorý sa týka e, rakoviny, samozrejme musíme, musí, musíme sa venovať aj boju proti rakovine u detí a táto a u detí je samozrejme rakovina prvou, prvou príčinou umrti u detí, ale nesmieme zabúdať na to, že, že e, rakovina u detí by mala byť prioritou v rámci tohto klimatického okruhu. Ďakujem. Thank you. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Od, mám otázku k obom e, e, rečníkom alebo pre obe misie. Týka sa to účasti občanov. Ako e, vnímate úlohu e, občanov, ich participácie na vašich konkrétnych misiách. Tak ako to e, vnímam ja, mne sa zdá, že v oboch prípadoch spôsob participácie občanov by mohol byť odlišný, osobitne vzhľadom na to, že máte pomerne obmedzený rozpočet v prípade iniciatívy inteligentných e, klimaticky neutrálnych e, e, miest táto angažovanosť by mohla byť širšia, ale boj proti rakovine to je skôr záležitosťou výskumu. Pani Šumien, ako vy vidíte prepojenie medzi vašou misiou a známou iniciatívou Obamovej administratívy? Kenza Moonshaft. Je to pokračovanie toho? Ďakujem pekne. Rade by som chcela podporiť e, túto prácu, ale ja by som mal, ja mám tiež pocit, že tá misia by sa mala zaoberať aj tými konkrétnymi aspektmi, tá, tá land, land e, tá, E, v prípade tých inteligentných miest som mala pocit, že je to tomu tak, ale pri boji proti rakovinu som, som nemala ten, ten, ten pocit, ako povedala kolegyňa. E, ten, ten boj proti detskej rakovine bol, bol ten pôvodný e, tá pôvodná dohoda alebo ten, ten, ten pôvodný kompromis. No a rada by som vedela viac takisto. Je to dôležité pre nás ako pre spoluzákonodárcov. Potrebujeme uh, vedieť e, o tom, e, o jednotlivých aspektoch, aj o, napríklad aj z priezov hľadiska, aj o bezpečnosti údajov. No a Môžete nám povedať niečo k výberovým kritériám? Všetko bude závisieť, všetko závisí aj od tých kritérií, ktoré boli nastavené na začiatku. Čiže Zvážili ste aj mm, prípadnú zmenu zacielenia vzhľadom na iné, pot, iné potreby alebo politické priority jednotlivých e, oblastí? Ďakujem. V neposlednom rade pani Solis Perez. Ďakujem, pán predseda, pre pána Foresta otázka. V súčasnosti pracujeme na legislatíve pre Európsky inovačný inštitút a pracujeme samozrejme, e, sú tu tzv. KICS, e, ktoré sú určitým typom partnerstva. No a v pri téme klíma. Akým spôsobom prispieva takéto partnerstvo k misii, ktoré ste nám predstavili v prípade inteligentných miest a klimatické neutrality? Alebo doplňajú sa? Mne to je, je, je to veľmi dôležité, nakoľko sú v rozpočte určité obmedzenia a myslím, že v EÚ si nemôžeme dovoliť e, nástroje e, rozličné nástroje pre podobné projekty. Spolupráca je preto zásadná a mňa by preto zaujímalo, ako tá spolupráca prebieha a akým spôsobom sa doplňajú tieto aspekty. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Poprosím našich hostí. Každý máte 4 minúty na reakciu na to, čo tu odznelo. Veľmi pekne ďakujem za otázky a pripomienky. Ja som povedala, že pre nás je veľmi dôležité vypočuť si, ktorým smerom sa obrajú vaše myšlienky. Ja som si zoskupila vaše otázky do takých troch okruhov. Pre nás je dôležitá občianská angažovanosť. Hoci sa zaoberáme rakovinou a sme zvyknutí pracovať so združeniami pacientov, so združeniami rodičov, na teraz na teraz sa nám ale tak veľmi nedarí, pokiaľ ide o angažovanie občanom. Mm, bolo tu povedané, že téma eh, rakoviny by mala oslovovať občanov a ak chceme umožniť eh, ľuďom, aby skutočne mali osoch eh, zo screeningu a včasného odhaľovania rakoviny, tak musíme s občanmi pracovať a preto si myslíme, že možno, možno iné misie sú úspešnejšie, pokiaľ ide o angažovanosť a oslovovanie občanov. Pre nás je prioritou pracovať s občanmi. Občania, občanmi myslíme, teda musíme vedieť, čo chce občan v Estónsku, Taliansku a v každej ďalšej inej krajine. Nede teda len o EU obč- nede teda len o koncept európskeho občana. Chceme vedieť, ako to vníma, vnímajú občania špecificky v každej z krajín a potrebujeme preto od nich spätnú väzbu, ako to oni vnímajú. A v jednej krajine e, možno občan z jedného regiónu nechce to isté ako občan e, v inom regióne. Vo Francúzsku možno tí, ktorí žijú v Nice, nemajú tie isté priority ako tí, ktorí žijú v strede Francúzska, možno sa viac zaoberajú pohospodárom a pohospodárstvom a podobne. Čiže tento návrh nie je kompletný, potrebujeme skrátka ešte informácie. Po druhé, niektorí z vás eh, ste možno nepočuli to, čo ste chceli počuť. My sme hovorili o, o, zamera- o zaraní na pediatrické rakoviny alebo na e, rakoviny vzácne druhy rakoviny a my samozrejme e, nepopierame, že sú tu rakoviny, kde nedošlo k žiadnemu pokroku. Aj pri, aj pri detských rakovinách možno potrebujeme viac informácií. Pokiaľ ide o pediatrické druhy rakoviny, tak tam musím povedať, že, že kvalita života súvisí aj s prežitím. E, v e, súčasnosti, v súčasnosti e, je tu veľa vedľajších účinkov a je, a je, a je pravda, a je pravda, že veľa aspektov ešte e, nebolo preskúmaných. A ja si myslím a zareagujem možno na to, akým spôsobom sa vyjadíme k mušot tu, nuž, ja chcem zdôrazniť, my si naozaj my sme presvedčení, že programy, ktoré sú orientované na misie, um, že skutočne tento spôsob je iným spôsobom, ako, ako postupovať. Na tera, doteraz e, sa takto nepostupovalo, ale teraz vieme, že potrebujeme jasne zacielené postupy a v súlade s tým, čo každý členský štát považuje za prioritu, chceme aj my chceme aj my postupovať tak, že potrebujeme porozumieť občanom, to potrebujeme občanom, porozumieť občanom a potom postupovať v tomto duchu aj v rámci výskumu a vývoja. Ďakujem veľmi pekne, pán Forest. Áno, srdečná ďaká všetkým poslankyňam a poslancom za otázky. Začnem možno zapojením občanov. Pani Dowling eh, hovorila o autách. Menej aut znamená menšie zaťaženie. My sme diskutovali aj o tom, že doprava by mohla byť veľmi konkrétnou témou misie, ale musel by to byť taký komplexný pohľad, pretože túto otázku nemôžno vyriešiť bez toho, aby sme, aby sme sa venovali životnému prostrediu. Potom, pokiaľ ide o zapojenie občanov, nedávna štúdia uviedla, že ak chceme dosiahnuť úspech e, pri využívaní elektrických vozidiel, tak by sme, by sme mali zakázať e, využívanie e, klasických aut a potom by sme to mali vynásobiť desiatimi. Nehovorím, že toto bude návrh misie, alebo je to znamená, že v každom prípade, a to bolo aj moje, moje posolstvo, že každý občan musí byť zapojený takým spôsobom, aby, aby, aby, aby sa teda musí byť zapojený, musí si byť vedomý toho, že je súčasťou takejto veľkej transformácie. Komunikácia, oznámenie bude prvým, prvou súčasťou um, našej misie. Chceme sa stretnúť s občanmi, chceme hľadať nový proces, um, chceme chceme sa venovať novému procesu, chceme chceme viesť kontinuálny dialog s populáciou a máme tým na mysli samozrejme aj dialog s osobami s postihnutím, aby boli tieto projekty inkluzívne. Ďalej, e, tzv. KICS, o ktorých ste hovorili. A hovorili ste o všetkých informáciách, ktoré sú k dispozícii. Pre nás je obrovskou výzvou zozbierať tieto informácie, um, a vysortírovať, tak povediac, to, čo je relevantné. No a sprístupniť to následne všetkým mestám e, prostredníctvom tých hubov, tých, tých, tých centier, ktoré by mali existovať e, v rámci programu e, inteligentných miest. A potom, pokiaľ ide o finančné prostriedky, nie som zástupcom komisie, čiže naozaj len uh, na okraj. Horizont, e, financovanie horizontu bude na inovácie, bude teda, pôjde na inovácie, a, ale aby som to, ak by som chcel, tak, ak by som chcel zhodnotiť finančné potreby Európy ako klimaticky neutrálneho dokumentu, tak pôjde zrejme o, o 600 miliard eur, pôjde o repasovanie, e, zmenu na elektrickú verejnú dopravu a podobne. Je toho teda viac, potrebujeme financovať viac položiek. A ja dúfam teda, že aj parlament e, bude tlačiť na dobré rozhodnutia v súvislosti s rozpočtom. No, tých, e, tie, tie 4 miliardy na inteligentné mesta bolo len na inteligentné mesta, ale tam ide o viac než o inteligentné mesta. Um, ide, ide aj o digitalizáciu verejných služieb v prospech občanov, klimaticky neutrálne mesto, to znamená, že do toho, bude zapo- do toho budú zapojení plne všetky zúčastnené strany. No a k tým financiám dovolte mi ešte taký osobný pohľad. E, e, problém je vždy aj v tom, že nie sú dobré. Jednoducho, e, treba, treba hľadať dobré projekty. Treba skutočne uvoľniť potenciál aj možno súkromné financovanie, súkromné investície. Musíme proste vedieť presvedčiť zúčastnené strany, že náš projekt je dobrý. Ďakujem veľmi pekne. K misiám, od, od misií prejdeme k partnerstvám. Máme tu máme tu dva typy partnerstiev a teraz by som poprosil pána Axla Krajna, ktorý je výkonným riaditeľom Clean Sky 2 spoločného podniku. Ide o spoločnosť spoločné partnerstvo Európskej únie v oblasti aeronautiky. Poprosím vás, poprosím vás eh, rečnícky čas, eh, aby ste začali rečnícky čas 8 minút. Nech sa páči. Dobré ráno, dámy a páni. Ďakujem, pán predseda, za úvod. Rád by som začal svoju prezentáciu tým, čo sa nám podarilo dosiahnuť počas uplynulých desiatich rokov. Vidíme tu unikátny ekosystém, ktorý bol teda ktorý bol vyvinutý za spolupráci s malými podnikmi, akademickou obcov. Podarilo sa nám vybudovať tento unikátny ekosystém. Ide, ide, o, veľmi, ide, o, ide, ide o veľmi efektívny ekosystém, na to môžeme byť určite pyšní, ale nestačí to. Samozrejme, poďme na ďalšiu priesvitku, pokiaľ ide o naše ciele. E, menej CO2, NOx, tam došlo k poklesu, tam teda je cieľom niečo medzi 20 a 40 Naša dopadová štúdia hovorí, že sa nám podarí dosiahnuť tieto ciele. Nedosiahneme parížské ciele. E, musíme teraz snažiť o dosiahnutie parížských cieľov a e, ciele Green Deal Podarí sa ale nedostatočne. Potom, pokiaľ ide o trajektóriu emisí, tak tam vidíte ten, ten, eh, ten graf, vidíte, kde chce, kde, kam sa chce Únia dopracovať v roku 2050, vidíte ten, vidíte, ten svah je obrovský, je vysoký a mm, vidíte tam vidíte tam to, že na jednej strane tu máme požiadavky v súvislosti s bezpečnosťou a na druhej strane tu máme dlhé e, produkčné cykly. My si myslíme, že len naozaj veľmi úzkou interakciou, úzkou spoluprácou sa nám, sa nám e, aj teda za spolupráce malých a stredných podnikov, akademických a tak ďalej, že len toto úzkou spoluprácou sa do, do, dopracujeme k cieľu. Um, vidíte na priesvitke. Teraz súkromné zúčastnené strany, ktoré s nami spolupracujú, spolupracovali na spoločnej vízii a záväzkoch a záväzok hovorí, áno, my za, za súkromný sektor pomôžeme eh, ku klimatickej neutralite do roku 2050, ak, ak spojíme svoje sily s ostatnými zúčastnenými stranami. No a vidíte tu rozličných aktérov, rozličné, rozlič, rozličných aktérov, malé sedné podniky, zástupcov priemyslu, akademickú obec. Máme tu napríklad EASA ako regulačný orgán. Myslíme si, že je veľmi dôležité aby aj certifikačný orgán bol zapojený hneď od začiatku do tohto procesu. Teda spoločná vízia, áno, Chceme klimatickú neutralitu aj v letectve do roku 2050, ale, ale, ale chce to naozaj zacielenú prácu všetkých zúčastnených strán. Technológia. Na, na čom pracovali zúčastnené stranami. Ide o produktové klastre, vidíte tu vertikálne klastre, Vidíte tu, vidíte tu lietadla, regionálne lietadla, eh, lietadla, ktoré eh, sú využívané na dlhšiu, kratšiu vzdialenosť. Eh, potom na horizontálnej úrovni tam, tam, tam vidíte, akým spôsobom sa dá pracovať na týchto klastroch. Keď si pozriete elektrický pohon, um, plynové turbíny, Ehm, vidíte, že, že to ide až na udržateľné alternatívne paliva a eh, tam vidíte, že spoločne ak, ak sa nám podarí zlepšiť prevádzku, ak sa nám podarí uplatniť eh, takéto paliva, tak skutočne sa nám podarí dosiahnuť cieľ rok 2050. Ale naozaj musíme, musíme sa zamerať, eh, musíme pracovať v rámci jednotlivých klastroch. No a stojím, stojíme pred výzvami v spojitosti s implementáciou. Jednak ide, jednak ide o e, taký vedeckejší výskum, tzv. kolaboratívny výskum v súčasnosti. Mm, teda ide o teda ide, ide o jednotlivé programy v rámci Horizont 2020, jednak vo všeobecnej rovine, ale aj v konkrétnej úrovni, na, na konkrétnej úrovni v programe Clean Sky 2. Uh, e, ide o to, že jednotlivé stratégie sa nestretávajú a mm, nie sú, skrátka, nie sú skom, skombinované. Potom, potom tu máme pilier, v rámci ktorého uh, dochádza k určitej generácii myšlienok ale tie, tieto, tieto myšlienky musia byť zároveň aj zahrnuté um, do zahrnuté tak, aby sa pretavil, aby sa ich dosah pretavil aj do konečného produktu. Ak, ich skombi- ak sa nám ich podob- pod- podarí skombinovať, tak sa nám podarí dosiahnuť synergie. Dôležité sú ale synergie aj s inými produktmi, s inými projektmi. Vidíte, že mm, spolupracujeme s európskymi regiónmi a využi- snažíme sa o využívanie štrukturálnych fondov, ktoré mm, čerpajú tieto regióny a my regióny podporujeme technickou pomocou, pomáhame im s prioritizáciou na lokálnej úrovni a tak sa nám podarilo dopracovať sa k synergiám vo výške 50 miliónov medzi štruktúrnymi fondami a fondami e, Clean Sky. No a vidíte, že došlo naozaj aj k zlepšeniu. Zacielujeme sa na tzv. inovačnú architektúru technická integrácia medzi programami, ktoré bežia buď na európskej rovni, a to vidíte v, tých, v, tých mod, v, tej, v, tej, v, tej, v tej modrej, v, v tom modrom políčku a potom, potom sú to e, fondy EASI na jednej strane a fondy európskych štátov. Ehm, sú rozsiahle programy, ktoré vedú členské štáty a ktoré, ktoré treba nápojiť na, budu, na, na, na clean uh, aviation program. No a v neposlednom rade tu máme aj e, ambície a e, vidíte, vidíte, že pokiaľ ide o výskum a vývoj, o tú prvú časť v nadchádzajúcom ročí do roku 2028-2029, tak sa nám tak e, nákladové úsilie nastalo viac ako 12 miliónov eur, miliard eur a to vlastne povedie potom k vývoju produktov. Ten tieto náklady znáša priemysel, potom 50 miliard eur, no a nakoniec, ak, bude, ak dojde k nasadeniu produktu zo strany aeroliniek, no a, a tam bude tam bude m, mm, treba zrejme viac ako 5 triliónov eur. No a uh, to súvisí aj s celkovým trhom. My, my, my predpokladáme, že dôjde k zachovaniu svetového trhu a že ho podporí európsky priemysel. Ako vidíme, tých 12 miliónov vyvolá 50 miliard, vyvolá 50 miliard a v končnom dôsledku 5000 miliard. Um, um, tá čist, čisté letectvo eh, by malo predstavovať polovicu z tohoto a ďalšiu polovicu by mali generovať ďalšie programy v rámci Európy na úrovni členských štátov aj zo štrukturálnych fondov. Čiže 2x6 rovná sa 12. Tých 6 eh, to je veľmi dôležitá eh, cifra na úrovni EÚ, pokiaľ ide o fond pre čisté letectvo. Záverom. Európsky ekologický dohovor ustanovuje záväzné normy a veľmi jednoznačne zameriava ambície tak súkromných e, aktérov, ako aj ďalších. Vyžaduje si to samozrejme nie evolúciu, ale revolúciu vo vývoji, e, pretože tí súkromní, e, súkromné zainteresované subjekty sú tu rozhodujúcou zložkou tohto úsilia, aby sa dosiahol zamýšľaný dosah. Ďalšie kroky sú veľmi dôležité, aby sa e, zabezpečilo pri e, účinné usmerňovanie, účinné financovanie, aby e, boli súkromní, súkromné zainteresované subjekty primerane motivované do vstupu do týchto partnerstiev. Ďakujem. E, potom tie, tie, tá diskusia bude až potom, ale najprv si vypočujeme e, pána e, Bibuka, ktorý je výkonným riaditeľom. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za toto pozvanie a som veľmi rád, že môžem predstaviť to, čo my považujeme za dôležité z hľadiska horizontu Európa to, čo poviem, to nie je pozícia komisie, ale to je pozícia vychádzajúca z výskumno-vývojového pohľadu, ako aj priemyselného pohľadu. Ehm, akú úlohu zohráva, čo, čo je teda rozhodujúce pre európsku klimatickú politiku? Je to samozrejme EU, ekologický dohovor, ktorý potrebujeme, ale myslíme si, že my sa navzájom potrebuje a na, potrebujeme a náš ehm, najväčší ehm, prínos by mal spočívať v tom, že prispiejeme k naplneniu cieľa 50 až 55 percentného zniženia emisí prostredníctvom technológie. E, hovorím o verejno-súkromnom partnerstve, ale toto je veľmi dôležité pre budovanie ekosystému, pre e, palivové články a vodíkové technológie, tak aby sa dostali do štádia e, uvedenia na trh. E, my musíme teda spolupracovať. My hovoríme so všetkými partnermi, malými strednými podnikmi, univerzitami a stanovujeme takú cestnú mapu ako aj cestovnú mapu ako aj ciele. Ale čo je dôležité, je potrebná dôvera, aby sme získali súkromné investície. Ehm, malé a stredné podniky sú pripravené investovať viac, lebo tu vidia dlhodobejšiu víziu. A toto je veľmi dôležité práve pre sektor palivových článok a vodíka, pretože 40 našich členov sú malé a stredné podniky a 30 nášho rozpočtu smeruje práve do týchto podnikov tá, tá, ten náš útvar chce, aby sme čo najskôr priniesli prospech pre občanov, aby videli na vlastnej koži, cítili na vlastnej koži prínos týchto technológií. Okrem toho, technológie vytvárajú pracovné miesta, pretože na ich základe vznikajú firmy, ktoré zamestnávajú ľudí. Teraz máme len 27 e, členov a len polovicu ich platov platia, platí komisie komisia, zvyšok súkromní členovia partnerstva. E, máme teda rôznych partnerov v priemysle, v doprave, v energetike. Máme 263 projektov za 900 85 miliónov eur a je to skôr financované zo súkromných než verejných partnerstiev, lebo verejné prispievajú miliardov eur. A čo je teda dôležité? Dôležité je to, že vodík bude veľmi dôležitou súčasťou energetického mixu, ale čo je dôležitejšie je ešte rast, pretože my dokážeme e, zabezpečiť e, veľmi vysoký ročný rast, ako aj rast zamestnanosti. To sa však nestane. Automaticky potrebujeme spoločne investovať do výskumu a to na základe troch pilierov. Prvý to je Ehm, produkcia ehm, vodíka. V súčasnosti sa to robí elektrolízov. Potrebujeme sa dostať na úroveň ehm, gigabatov v súčasnosti, gigavatov v súčasnosti 100 megawaty. Okrem toho musíme nájsť spôsoby uskladňovania týchto bodíka, e, ako napríklad e, ako použiť ďalšie takéto e, médiá, ako je napríklad metanol alebo rôzne ďalšie potrebné spôsoby prepravy, ktoré sú pre ne vhodné. Preto keď napríklad, keď budeme používať takéto vodíkové stanice, to sú veci, ktoré ešte bude potrebné vybudovať. Potrebujeme použiť tie je to vodík ako pohon na e, rôzne e, dopravné prostriedky. Okrem toho je potrebné zabezpečiť aj e, bezpečnosť a aj na úrovni spracovania výroby, ako aj tvorby zamestn- a potrebujeme zabezpečiť tú tvorbu zamestnanosti tu v Európe a nie, Európe a nie inde. Pokiaľ ide o rozpočet, máme 2,6 miliardy eur na vývoj tejto čistej e, technológie. Do roku 2030 by sme chceli teda investovať 528 e, miliard celkových teda do roku 2030 a z toho e, by v období 2021 až 2027 mala Európska komisia vyvolať investície vo výške 8,78 miliardy eur. My pracujeme s 92 regiónmi v Európe do veľkej miery e, tu vychádzame zo špecializácie a vítame ešte silnejšie, e, teda uvítame ešte výraznejšie e, príspevky od zainteresovaných subjektov. Potrebujeme však, aby sa hlavne v strednej a východnej Európe robilo viac. Je potrebné, aby sme my tieto vodíkové technológie rozvíjali a ale potrebujeme zdvojnásobiť existujúce e, čísla. Z globálnej perspektívy vidíme, že napríklad Čína, Čína investuje oveľa viac a keď, keby sme to my zdvojnásobili, tak by sme sa dostali e, na, v Európe na potrebnú úroveň. Čiže je, potrebné, je dobre, že Európska únia sa rozhodla začať skoro, to bolo mudré rozhodnutie a myslím si, že táto technológia je kľúčová preto, aby sme si zachovali líderstvo v tejto technológii, pretože prispieva k tvorbe zamestnanosti a rastu v Európe. Ehm, samozrejme, budeme musieť spolupracovať aj s ďalšími sektormi. Ehm, budeme napríklad, pokiaľ ide o ehm, výrobcov batérií, alebo pokiaľ ide o železnice a tak ďalej. Čiže my s nimi spolupracujeme, rozprávame sa a snažíme sa zabezpečiť vzájom, vzájomnú doplnkovosť a zabezpečiť aj to, aby sme neplitvali našim úsilím. Čo teda bude dôležité pre tento sektor? Bude to predovšetkým koordinácia, pretože vodíkové a palivové články v súčasnosti nie sú e, e, predmetom e, veľkého počtu spoločných podnikov, čo je škoda, ale veríme, že tých projektov bude čoraz viac a niekto to bude musieť koordinovať a myslíme si, my si že my by sme mohli, naša jednotka, náš útvar by tu mohol zabezpeči, mohla zabezpečiť príslušnú koordináciu, hodnotenie pracovných programov a tak ďalej. Myslíme si, že je to veľmi Ehm, e, zaujímavý nástroj, mám na mysli e, dohody o príspevoch Contribution Agreements. Ehm, my teda e, chceme spolupracovať s rôznymi aktérmi, parlamentom, radov a tak ďalej. Toto je môj posledný slajd, ktorý demonstruje, že EU bude veľmi dôležitá, pokiaľ ide o rôzne typy financovania. A napokon budeme pracovať na základe synergií a metódy a nástroje budú v tomto smere navzájom koordinované, prepojené na úspešné projekty. Ďakujem veľmi pekne. Verejno-verejné partnerstvo medzi Európskou komisiou a členskými štátmi bude predmetom ďalšieho vystúpenia pána Klausa Niederlandela, ktorý bude hovoriť o Chair, uh, dear members of the o um, um, um, situácii v oblasti bývania s podporou okolia. Ďakujem veľmi pekne. Máme takýto program a e, tento takisto je súčasťou strategického plánovania. Tento program e, bývania s podporou okolia má v súčasnosti 25 členov v celej Európe, ako aj v Kanade. E, patria tam ministerstva, výskumno-vývojové strediska, ministerstva ministerstva zdravia, ale aj orgány pre aplikované financie. No, predovšetkým hovoríme o cezhraničnom, prepačte, keď hovoríme o e, medziodvetvovom charaktere týchto partnerstiev vzhľadom na demografické zmeny. E, v Európe e, chceme zvýšiť kvalitu života starších osôb a najnovšie údaje o demokratickom, demografickom vývoji ukazujú, že že e, dôjde k významnému nárastu počtu starších obyvateľov. Hovoria o tom mnohé správy, hovorí sa aj o tom, že ako sa bude starnutie obyvateľstva prejavovať v potrebe um, podpory okolia. E, tento tlak na takúto podporu okolia sa bude vzhľadom na starnutie obyvateľstva zvýrazňovať, ale na druhej strane ponúka aj ekonomické príležitosti, aby tento sektor vznikol v Európskej únii, aby vznikol sektor po- poskytovania služieb na, podporu, eh, na podporované bývanie. Máme 10-ročné skúsenosti spolupráce s financiami z verejných zdrojov, ale aj s inými aktérmi, ktorými sú konecní, koneční používateľia našich služieb, ako sú rôzne zariadenia, riešenia pre e, starších obyvateľov a e, my teda hľadáme spôsoby, ako zabezpečiť e, možnosť starších ľudí čo najdlhšie zotrvať vo svojom domácom domácom prostredí. Snažíme sa využiť na to výskum a e, inovácie, ktoré by sme chceli využiť aj na trhu. Máme 50 e, projektov, chceme ich mať 150, z nich asi 20 projektov sa zameriava práve na tento trh, na tento segment trhu, ktorý sa neprestane e, zväčšuje. Okrem toho je dôležité e, z hľadiska blízkosti k občanom e, budovať európske zdravotné ekosystémy. Musíme, musí sa to robiť priamo v teréne ale aj tým spôsobom, že jednotlivé zainteresované strany navzájom sa snažia posilniť účinnosť svojich um, aktivít. E, ďalej e, je to aj vytváranie sietí, e, sietí, ktoré umožňujú členským štátom navzájom sa učiť jeden od druhého. E, je to veľmi dôležité, pretože e, je to jeden zo spôsobov, ako zefektívniť používanie verejných zdrojov, čo nie je celkom jednoduché, aj vzhľadom na rozdiely medzi jednotlivými e, štátmi. E, my, e, v rámci, my, my máme tzv. výkonné zhromaždenie a ukázalo sa, že je možné, aby sme v tomto smere dosiahli úspechy. To nie je určené, naša činnosť nie je určená pre každého, ale tých, čo to skutočne potrebujú a máme teda e, e, tie partnerstva v rámci horizontu Európa e, sú súčasťou eh, eh, využívania už doteraz eh, dosiahnutých výsledkov. Vychádzame z infraštruktúry, ktorá už existuje, nepotrebujeme, nepotrebujeme ju na novo vymýšľať Takže členské štáty aj komisia takýmto spôsobom budujú nové partnerstvá. My keď hovoríme o starnutí, tak chceme, aby e, starší ľudia žili v dobrých podmienkach a chceme na tento účel použiť aj výsledky výskumu a inovácií to sa robí v rámci regionálnych ako aj národných e, úsilí. Využívame na to existujúce technológie, e, vyvíjajú sa nové a chceme použiť aj inovatívne produkty. A vytváranie regionálnych ekosystémov umožní nasadenie výsledkov výskumu a vývoja v praxi. E, e, takže táto, e, hovoríme teda nie o inštitucionalizovom partnerstve, ale spolufinancujúcom partnerstve. Tešíme sa že, a dúfame, že nám v tomto úsilí poskytne podporu aj parlament. Ehm, ehm, hovoríme o demografickej zmene, ale pochopiteľne nesmieme zabúdať aj na klimatické, klimatické zmeny. Ehm, potrebujeme vzdelávať našich európskych občanov, aby vedeli existujúcu infraštruktúru využívať efektívnejšie. Potrebujeme na to vyvíjať novú technológiu a áno, ide tu aj o budovanie novej infraštruktúry infraštruktúry, ktorá by bola bližšie k občanom, ktorá by bola bližšie k miestnemu spoločenstvu. Ďakujem, pán Niederlander, za tento váš príspevok, za to, že ste nám vysvetlil, ako funguje toto partnerstvo. A teraz pristúpime k poslednému vystúpeniu v rámci ktorého sa dozvieme, ako môže fungovať a ako funguje verejnosť, verejné partnerstvo. Ehm, pani Angela Ortuňa je výkonnou riaditeľkou Spire. Eh, Spire, to je organizácia, eh, ktorá sa zaoberá tiež touto témou Spire. Eh, som veľmi rada, že tu môžem dnes predstaviť Spire to je e, verejno-súkromné partnerstvo, e, ktorého cieľom je zabezpečiť systémový prístup z dola na dor, taký systém, ktorý nie je možné zabezpečiť na individuálnej úrovni. My tu reprezentujeme 8 sektorov, ktoré e, predstavujú v Európe, v Európe veľmi e, e, veľký počet e, členov. Tento medziodvetvový prístup vychádza z medziodvet vrstve spolupráce v miere, aká bola v Európe doteraz nevydaná. Vychádzame z, zo vzťahov dôvery medzi jednotlivými subjektami. Máme vyše 150 e, členov, kde mm, sú zastúpené mimovládky, e, priemyselné e, podniky a ďalší členovia. Okrem toho e, pôsobíme v súčasnosti v 20 krajinách. Dôležité je to, že 95 našich všetkých investícií sa vynakladajú v Európe, čo je veľmi dôležité z hľadiska programov Horizontu Európa. E, prečo teda takéto partnerstvo? My e, by sme samozrejme mohli e, vychádzať z iných typov partnerstiev, ktoré sú horizontálne alebo vertikálne, ale pre nás Spire je jedinečné v tom, že e, e, napríklad znižovanie emisí CO2 má okamžitý multiplikačný účinok v celom hodnotovom reťazci. To sa všetko e, využije a dosiahne občanov. A práve my e, môžeme uzavrieť tento kolobeh a zapojiť všetky tieto zdroje opätovne do priemyslu. Máme e, schopnosť naplniť vízi pani von der Leyen, prípadne prispieť k naplneniu tejto vízie sme e, mladé partnerstvo. Začali sme v roku 2014 spolu s Horizontom 2020. E, sme presvedčení, že dokážeme výrazne ovplyvniť európsku spoločnosť. Do konca 18. roku sme mali 85 e, projektov. Majú obrovský multiplikačný efekt je to 4,5 e, miliardy investícií, 64 e, e, nových systémov a technológií. To sú obrovské inovácie. Máme celý ukazovateľ 40 systémov. Chceme definovať novú stratégiu SPIRE. Máme veľa environmentálnych ukazovateľov, e, najmä znižovanie závislosti na fosílnych palivách, zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovanie odpadu. A takisto môžeme e, vylepšovať ukazovatele z hľadiska znižovania e, emisí CO2. Potrebujeme podporu, aby sme naplnili víziu zelenej ekologického dohovoru máme lepšie ukazovatele ako v premiére v Únii naše podniky e, e, majú viac e, zamestnávateľov, odkedy sa pripojili k SPAR. Je to viac ako priemerné hodnoty v Európskej únii. V súčasnosti pripravujeme cestovnú mapu, pripravujeme návrh z hľadiska zvýšenia hodnoty E, chceme e, naplniť e, cieľe klimatické neutrality a obehového hospodárstva. Títo potreby rastú exponenciálne. Musíme transformovať priemysel prostredníctvom uplatnenia vhodných technológií, ktoré narúšajú priemysel. A to je náš záväzok. Navrhujeme vytvoriť integrovaný digitálny spracovateľský priemysel ktorý e, bude doplňať e, e, cieľe ekologického dohovoru. Tri ambície, predovšetkým prekonať zaostávanie v technológii, do roku 50 dosiahnuť emisné cieľe, ďalej E, využiť e, e, cieľe z hľadiska zachytovania CO2, musíme pracovať na základe konkurencieschopnosti, musíme mať najekologickejší priemysel vo svete, ale musí byť zároveň konkurencieschopný, aby nezanikol spolu s pracovnými miestami. Máme 4 transformačné úrovni a 36 inovačných programov. Nebudem zachádzať do detailov, lebo máme málo času Rada by som e, spomenula e, o behavosť. To je e, tiesne napojené na regióny. Mali sme takú predstavu, primárne nás oslovili regióny. A tu mám veľmi dobré možnosť sklbiť s misiou klimatické neutrálne mesta. Radi budeme spolupracovať Chceme mať e, regióny, ktoré dajú dohromady e, e, všetky subjekty a spolu vytvoria podnikateľský plán pre príslušný región so všetkými záväzkami. Plán, ktorý bude prospešný pre obyvateľov regiónu a bude poskytovať riešenie na základe inovačných technológií. A budeme vytvárať spoločenstva praxe na základe eh, eh, spolupráce medzi partnerstvami a misiami. Tiež eh, vyvíjame subjekty, ktoré budú našimi demonstračnými útvarmi nasadenie musí ísť aj nad rámec programu Horizont e, Európa s tým, aby sme poskytli konkrétne výsledky. V náš pláne máme e, definovanú potrebu 70 miliard e, investícií a teraz pripravujeme demonstračné modely, ktoré budú nasadené ako prvé. Ale potrebujeme to plošne nasadiť Všetky odvetvie eh, SPIRE eh, sú odhodlení prispieť k naplneniu eh, vízii ekologického dohovoru. Sú tu rizika spojené s dlhodobými investíciami. Dobre poznáme klastery Horizontu Európa. Je veľmi dôležité aby sme zabezpečili podporu bez akékoľvek e, obmedzení pre takéto partnerstva. A e, musíme e, využívať kombinované zdroje, to bude mať zásadný význam. A napokon sme pripravení čeliť veľkému rozsahu u náročných úloh a sme pripravení zapracovať do nášho partnerstva nové subjekty, produkty nás oslovujú mimovládne organizácie, majiteľe obchodných značiek, energetické spoločnosti. Rokujeme so všetkými novými sektormi, ktoré by mohli sa pripojiť k našej iniciatíve eh, SPIRE a vedeme rokovania viac ako z 200 to predstaviteľmi priemyslov, mimovládnych organizácií, členskými subjektmi eh, Spire a tými, ktorí sú mimo eh, eh, iniciatívy. A vedeme otvorené konsultácie, konsultácie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz nastupujú kolegovie. Dve minúty pre spravodajcov, minúta a pol pre teňových a jedna minúta pre troch kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť a uvidíme potom, ako e, rozdelíme zvyšný čas e, pre odpovede a záverečné pripomienky. Pán Nika. Ehm. Ďakujem. Ďakujeme našim štyrom hosťom. Začnem otázkou. To isté som sa spýtala aj zástupcov e, misií Máme tu horizont 2020. Ako vytýčime ciele, ktoré súvisia s tým, čo ste nám vy tu dnes predniesli? Pokiaľ ide o Clean Sky, na začiatku na začiatku, e, samozrejme, na začiatku ma zaujíma, ako boli využité prostriedky súčasného programu. Potom konkrétna otázka na pána e, e, výkonného riaditeľa, pokiaľ ide o tie batérie. Predtým sme hovorili o vodíku. Vy nám hovoríte, že že tá produkcia bude už na škále gigavatov. Ale kedy sa to udeje? Počas rozličných diskusí nám bolo povedané, že je drahé vyrábať vodík a počúvame aj od iných, že to nie je schodné, pretože vyrobiť e, vodík znamená minúť viac energie, než e, generujeme potom ním. Budeme môcť produkovať e, vodík po gigavatoch na to, aby sme mohli rozšíriť, aby sme to mohli rozšíriť, aby sme mohli využiť väčšie kapacity. Vieme, ale vieme, že sú tu určité limity. Nemám napríklad aj pri, aj pri elektrických zariadeniach, pri elektrických vozidlách nemáme predsa dostatok nabíjacích staničiek. Na teraz je veľmi do... Mm, myslím, že potrebujeme veľmi podrobné vysvetlenia. Potom, pokiaľ ide o SPAR, eh, tam sú len traja členovia eh, vo východnej a v Európe. Nuž, eh, k podobnej situácii došlo, pretože väčšina podnikov v rámci Spire sú zo západnej Európy, ale, ale, ale a majú pobočky vo východnej Európe, ale nie sú, alebo tam nie sú zastúpené. V východnej Európe máme biomasu, laboratória a transformačné jednotky. A to sa nachádza aj v západnej Európe. Ja som si myslel, že tam došlo k chybe sú tu plány, ktoré pochádzajú ešte z čias Sovietskeho zväzu. A ostatné mm, my sa mm, so, Sovietský zväz naozaj vlast, mal, ma, mal všetko. My sme sa uspokojovali len s odrobinkami. Neviem, či nám táto stratégia niečomu pomôže k dosahovaniu cieľov. Ďakujem. Pekne, pán Eller najprv eh, vo všeobecnosti a potom mm, nejaká pripomienka. Teda vo všeobecnosti, vo všeobecnosti máme ekologický dohovor a viaceré nástroje. Musíme sa predsa len snažiť o integrovaný prístup. Všetci chválime ekologický dohovor. Ak by sme mali modrý dohovor, eh, chválili by sme eh, modrý dohovor, to by bolo dôvodom pre partnerstva. Musíme sa spoločne pokúsiť. Komisia, parlament a členské štáty. A teraz prvá otázka. Ak e, vidíme verejné súkromné partnerstva, e, Nikdy sa tu nejako nenapojilo na európsky semester. E, členské štáty sa zúčastnili podľa článku 185, ale nikdy sa to nepovyšilo v európskom partnerstve. Vynakložili sme e, prostriedky, boli to part, e, súkromné partnerstva, ale európsky semester nejako nereagoval na to, čo sa dialo podľa článku 150. Potrebujeme viac integrovaný prístup. V opačnom prípade budeme konať izolovanie. Nechcem povedať, že je to e, mrhanie peniazmi, ale nie je to jednoznačná politika. A teda otázka, čo napríklad očakávate od rady e, aj e, v súvislosti s európskym semestrom? E, pokiaľ ide o partnerstvo podľa e, článku 107. Čo očakávate e, od Brexitu? Značnou časťou trhu nie Airbus, ale aerolinky. Spojené kráľovstvo mimo únie je súčasťou konzorcie Airbus. Mnohé Mm, letecké spoločnosti sú eh, lokalizované v Spojených štátoch a to budú eh, spotrebitelia mm, nových technológií. A posledná otázka eh, skôr v praktickej rovine. Akým spôsobom vodík zapadá do hodnotového reťazca v súčasnosti viac menej vylúčujeme e, e, vodík z e, programov mobility, i keď tam by sme vedeli získať podstatne viac prostriedkov pre vodík, zatiaľ čo na strane priemyslu vodík je mimoriadne citlivý na cenu či tento spoločný vodíkový podnik je nejakým spôsobom integrovaný do predstav o hodnotovom reťazcu čo môžeme robiť nad rámec integrovaného prístupu k technológii. Ako vnímate e, v perspektíve úlohu vodika? Ďakujem pekne, e, pán Ler, pani Džabarová. Ďakujem pekne, pán predseda. Mohli by sme hodiny o tom e, hovoriť, pokúsim sa byť stručná, podporujem to, čo povedali už e, spravodajcovia. Mám rovnakú otázku ako pán Eller ohľadom Brexitu. E, čo vy všetci očakávate, čo sa zmení, zmení po Brexite. Samozrejme, všetci očakávame, e, e, čo urobí ten druhý, ale čo si myslíte, ako by sme mali riešiť e, Brexit po praktickej stránke vzhľadom na naše partnerstva? Pre mňa je to zvláštne. Bola som spravodajkynia a mm, tieňová spravodajkynia pre absolutórium týchto spoločných e, podnikov, čiže častokrát to vnímam z iného úhlu pohľadu, ako sa vynaložili peniaze v minulosti. E, e, otázka na pána kolegu z čistej oblohy. Máte veľmi úspešné partnerstvo, ambiciozne plány. To potvrdzujú, že čistá letecká doprava by mala byť kľúčovým nástrojom pre e, ekologický dohovor a e, mala by byť e, súčasťou priemyselnej politiky do budúcnosti. Mám dobré skúsenosti s čistou oblohou aj s tým, ako fungujú Českej republiky. Podľa mňa potrebujeme čistú rozpočtovú stratégiu aj pre náš výbor ITRI. Mali by sme podporiť požiadavku na prostriedky vo výšky 4 miliard. Ak v druhom pilieri nebudeme mať dostatok prostriedkov, budeme musieť hľadať e, e, prostriedky pre čistú leteckú dopravu, či už v horizonte alebo niekde. Treba sa snažiť o synergiu. E, na synergii to stojí a pada. Niekedy si vnímame iba jednu stránku a nedokážeme e, vnímať možné synergie medzi jednotlivými partnerstvami, generálnymi rediteľstvami a podobne. Čo si myslíte o tom, aby sme podporili práve hľadisko synergii e, vzhľadom na skúsenosti čistej oblohy a čistej oblohy 2? Už máte určité mm, skúsenosti. Ďakujem pekne. pekne. Pani Líci, ďakujem veľmi pekne. Áno, um pán aj nás uistil, ale chceme aj my poukázať na ťažkosti alebo pochybnosti v súvislosti s Clean Sky. E, nie sme totiž istí inkluzívnosťou tohto projektu. To znamená, že len zo pár podnikov môže čerpať financovanie na to určené. vzhľadom E, ide, ide ale o zhruba tisíc operátorov, ktorí sa zúčastnili na tomto programe. Sú tam univerzity, podniky a, um, a všetky podniky, všetci aktéry pochádzajú zo všetkých členských štátov. Um, Samozrejme, spolupráca sa môže vždy lepšiť, najmä pokiaľ na to nahliadame z otázky z perspektívy udržateľnosti. Um, nevieme, tá prvá otázka, myslíte si, že e, by Clean Sky mohlo ešte napomôcť k lepšej spolupráci? No a ja sa chcem spýtať, vy ste povedali, že ste boli že ste navštívili 19 až 20 krajín. Ako zamýšľate e, postupovať ďalej? E, chcete do toho zapojiť e, všet, alebo ako do toho zapojíte všetky členské štáty? Um, ak nedojde k zníženiu emisí zároveň, ako predpokladáme, akým spôsobom potom, potom um, potom zosúladíme jednotlivé ciele. Ako zamýšľate spolupráca v tejto oblasti? Pred, predpokladáte dialog, zasadnutia? Akým spôsobom sa chcete vyhnúť duplicitám v programe? Ďakujem pekne, pán Tošanovský. Ďakujem. Ja sa vedrím iba ku Klínskej. Po celom svete sme svedkami nárastu leteckej dopravy Týka sa to aj Európy. Ak v nejakom časovom úseku sa zdvojnásobí letecká doprava a ak máme záväzok znižovať emisie, aby sme potom zostali na súčasnej úrovni emisí, musíme v podstate o 50 e, znižiť e, emisie súčasných technológií. Ak to znižíme o 50 to je štvornásobok. násobok pri súčasných technológiách, ktoré používame v leteckej doprave. To je jednoduchá matematika. Verím výskumu, avšak som zvedavý, nakoľko je to realistické, mm, či budeme naozaj schopní skokovo e, znižiť o 85 tieto emisie, pokiaľ nepríde úplne nová technológia pohonu. A neviem, či sme tak ďaleko pokročili pri súčasných technologických zmenách sme na hrane týchto technológií. A preto som zvedavý, e, e, čo to môže znamenať z hľadiska zdražovania leteckej dopravy. Niekto to bude musieť to zaplatiť. Či máme naše ciele realistické, či nepočítame s niečím, čo v súčasnosti vôbec nie je vyvinuté bude znamenať technologický prevrat pričom e, súčasné e, lietadla sa kupujú na niekoľko e, rokov, nie 10 ročí. Ďakujem pekne, pán Tošanovský. Tri vystúpenia, jednominútové vystúpenie mene kolegov. Pani Carvajo. Áno, dve stručné otázky pre spoločné podniky. Ja si myslím, že veľa, veľa získame tým, ak, ak v prípade mm, vodíka, v prípade Orlandického centra, viac získame tým, ak budeme postupovať, spolupracovať a postupovať spoločne. Mm, Myslím si, že takýmto spôsobom sa nám podarí pokročiť. Um, vy ste hovorili o vodíku aj v rámci Clean Sky. Sú, na to, sú už konkrétne projekty v tomto smere, potrebujeme väčšiu transparentnosť a otvorenosť týchto programov, ktoré samozrejme povedú aj k väčšej viditeľnosti. Vy ste preukázali, že samozrejme tých partnerov je veľa, ale v niektorých členských štátoch e, programy ešte známe nie sú. Potrebujeme, potrebujeme e, lepšie šírenie. V Európe veľmi veľa dobrých partnerov potenciál dobrých partnerov, ktorí si nie sú vedomí, eh, že takéto niečo existuje. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, srdečná vďaka za naozaj zásadnú kľúčovú prácu, ktorú vykonávate. Ja sa chcem spýtať na reorganizáciu partnerstiev a rámca partnerstiev, ktorý bol nastavený. V roku 2017 estonské predsedníctvo zverejnilo správu o európskych partnerstvách. Správa identifikovala, povedzme, nedostatky existujúcej štruktúry partnerstiev. Hovorilo sa tam o fragmentácii, nedostatočnom zapojení členských štátov v rámci určitých KPI, Hovorilo sa tam o, aj o monitorovaní, respektíve zbere monitorovacích dát. Pýtam sa preto, do akej miery už došlo k, vyrie, k riešeniu týchto problémov v novom návrhu? Alebo dôjde k nejakým vylepšeniam v najbližšej dobe? Pán Blos, sa vám ďakujem veľmi pekne. Poprvé, v roku 2017 došlo k revízii programu. A čo vyvstalo z tejto revízie? A aké sú vami navrhnuté úpravy vo svetle ekologického dohovoru a, a vo svetle cieľa klimatickej neutrality do roku 2050? No a potom pokiaľ ide o vodík, plne zohráva aj e, plne obnoviteľný vodík nejakú rolu vo vašom projekte? Hovorili ste o 24% celkovom, celkového dopytu po energiách e, do roku 2050, ktoré by boli pokryté vodíkom. A ja sa pýtam, koľko vodíka práve potrebujeme v rámci priemyslu pri najmenšom v chemickom priemysle si to vyžiada asi veľké náklady, aby sme všetko nahradili vodíkom. No a k transparentnosti, ja sa chcem spýtať, kto sú tí partnery, kto sú mimovládky z e, webovej stránky, to nie je úplne jasné. Transparentnosť je dôležitá. Občania e, je dôležitá pre občanov. Chcem sa spýtať, respektíve poprosiť sekretariát, nevidíme vôbec prezentácie. Nie je možné, aby sme rozpoznali, čo je na monitoroch. A to súvisí s transparentnosťou. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pozrieme sa na to, ako by sme mohli naše technické možnosti využiť lepšie. Prezentácie budú na našej web stránke. To znamená, že všetky budú sprístupnené. Navrhujem, aby sme si dali na každé vystúpenie 2,5 minúty. Po 12.30 už nebudeme mať dispozícii bohužiaľ tlmočenie. Viem, že zrejme zareagujete všetci po anglicky, ale vzhľadom na to, že už nebude k dispozícii tlmočenie, navrhol by som 2,5 minúty na každé vystúpenie. Začneme pani Orduňou, nech sa páči. Ideme v opačnom poradí. Ďakujem, pán predseda. A ja rozdelím svoje pripomienky na tri časti. Poprvé, zastúpenie v iných európskych krajinách. Určite Spire je viac zastúpené v krajinách, kde, sú, kde je zastúpený viac spracovateľský priemysel, a tam, kde majú takéto podniky hlavné sídlo. Často totiž e, Často totiž e, podniky majú, sídl, majú pobočky aj inde a nie sú e, z, u nás registrované. My spolupracujeme najmä s, východným, s krajinami východnej Európy, s Poľskom napríklad, s Rumunskom. Diskutujeme aj s ďalšími krajinami. Snažíme sa pozrieť na to, ako by sme zapojili viacero aktérov od nich. Ide nám o organizáciu dobre zacielených zásadnutí, podujatí, vždy, ale počas podujatí organizujeme aj sprievod, ďalšie sprievodné podujatia. To je všetko súčasťou cieľa. My očakávame, že e, pri obehovom charaktere to ešte možno, sa to ešte možno znásobí. Zoznam je e, sprístupnený na webovej stránke. Môžete samozrejme e, sa pozrieť naň. Ako realizujeme programovanie? No už určite za pomoci pracovných skupín, to je, na, to je najlepší nástroj, tam si zhromažďujeme ich príspevok, ale samozrejme e, konzultujeme aj e, s inými kolegami, s inými partnerstvami. Ide nám o to, aby sme sa zosúladili, pokiaľ ide jednotlivé témy, vodík, čistejšiu oceľ a podobne. Čiže aby sme si medzi sebou povedali a zosúladili um, našu prácu, teda Spire, Spire sa eh, zaoberá viac menej energetickým mixom uh, a určite aj otvorené konzultácie s hlavnými aktérmi sú dôležité. Tam, tam práve získame spätnú väzbu od, eh, aj od občianskej spoločnosti a zúčastnených strán. K Brexitu určite to bude mať vplyv na nás všetkých. A rozsah, respektíve miera, bude závisieť od konečnej dohody či sa Spojené kráľovstvo stane pridruženou krajinou horizontu pre nás. My, my budeme samozrejme postupovať ako zvyčajne e, k ním, pretože budú pridruženou krajinou ako akákoľvek iná. Dobre. Takže, pani Delander, Brexit. Mm, inovačná agentúra e, britskej vlády je našim partnerom. Želali by si zostať pridruženým členom, takže my budeme spolupracovať, organizovať workshopy britské podniky, britskí príjimatelia e, sú stále spojení s našimi podujatiami. Máme, máme po Brexite môžu byť ako v súčasnosti, môžu mať taký štatút ako, Fra, ako e, Švajčiarsko alebo Kanada alebo Norsko. Musím ešte povedať, že naše partnerstva e, sú veľmi dobré, e, spolupracujeme e, tak, aby sa nám podarilo zlúčiť do partnerstiev, pokiaľ ide o systémy zdravotnej starostlivosti. <clears throat> viac ako 15 členských štátov toho zapojených, diskutujeme aj s pobaltskými krajinami a podobne. Ja si myslím, že ak spojíme sily, tak sa nám e, podarí určite zapojiť do toho čo najviac krajín. No a na záver, na záver integrovaný prístup. Dôležitá vec, určite v súčasnosti je veľký záber na e, ekologický dohovor. Pochopiteľne to je aj regionálna, lokálna otázka a, mm, Vy ste, vy, ste, vy ste to interne chceli poprepájať e, s jednotlivými modulmi, pretože e, sú tam inovačné agentúry, výskumné agentúry, ktoré spolupracujú aj s externými partnermi, IMI, ale s priemyslom, ale podľa nás by bolo dobré to trošku inštitucionalizovať, aby, aby bolo... Mm, ja si myslím, že netreba nútiť, ale lepšie, mm, netreba toto nútiť, ale vždy je lepšie, ak to prebehne v dobrej vôli všetko a ďakujem veľmi pekne, pán Biebuik. Ďakujem veľmi pekne, aby som zareagoval na tú prvú otázku. Nuž, e, to je tá škála gigavatov. My sme